Guten Morgen. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Srdečne vás tu vítam. A budem pokračovať po nemecky v mojom rodnom jazyku. Dnes medzi nami najskôr privítame štyroch ministrov z Maďarska, ministra športu, kultúry a sociálnej politiky. Máte to. No a radi by sme chceli ministrom informovať o tom, čomu sa momentálne venujeme na výbore, pretože aj maďarské predsedníctvo tomu bude venovať pravdepodobne len jediný legislatív, legislatívny balíček vyrieši vaše predsedníctvo a to je eh, téma označenia Európskeho kultúrneho dedictva. Dúfam, že sa nám to podarí na rade vyriešiť. Okrem toho sa zaoberáme eh, ďalšími témami. Pán Zver, bývalý minister školstva v Slovensku, napísal správu o mládeži v pohybe. No a viete, že to nie je program ale je to nejaký nástroj, iniciatíva na to, aby sme dokázali trochu podporiť našu politiku pre mládež a lepšie prepojiť všetko. Marie-Therese Sanchez Schmidt napísala správu o kultúre a tvorivom priemysle. To je dôležitá téma, hlavne teraz v otázkach v období krízy, pretože teraz sa hovorí o veľmi o hrubom národnom dôchodku a o tom, že pre životné prostredie, teda okrem životné prostredie a kultúra je dôležitá pre mnohých ľudí. Pani Hannibal sa venuje správe predškolské vzdelávanie v EÚ. To je téma, ktoré sa venujeme čoraz viac a chcem len poukázať na to, a Maďari to veľmi dobre vedia, že v tejto oblasti vysí nad nami Damoklov meč subsidiarity, a to znamená, nemôžeme nikoho do ničoho nútiť. Môžeme o tom hovoriť, dávať podnety a komisia a parlament môžu svoje podnety postupovať rade, ktorým potom snáď budú o tom hovoriť ďalšia, ďalšia správa správa nášho kolegu z Polska Borisa, ktorý sa venuje príležitostiam pre európsku kinematografiu v období digitálnych technológií, čo je veľmi dôležitý bod. My tiež sa venujeme téme filmu, pretože vieme, že film je prostriedkom, ako sa venovať našej histórii. Ďalej správa našej italianskej kolegyne, ktorá je neustále zahladená do svojho počítača a venuje sa kultúrnej politiky v rámci SVČ, my by sme boli radi, keby SVČ, ktorá bola zriadená, sa venovala tiež európskej kultúrnej dimenzii a nie len hospodárskej, alebo energie, alebo financiálno. A preto sa snažili vypracovať takúto politiku pre pani Eštanovú, s ktorou dúfam e, sa do niečoho pustiť. Takže to je stručný prehľad našej práce. Dúfam, že v rámci toho podporíte aj vy našu prácu. No a teraz prechádzame k vypočutiu. Slovo dostane Atila Čene, minister športu. Chcela by som vás všetkých požiadať, aby ste pánovi ministrovi kladli otázky, ktoré sa týkajú len jeho rezortu a rovnako to bude platiť aj pre ostatných ministrov. Takže otázky, ktoré sa týkajú príslušného rezortu, kladte prosím pánovi ministrovi, no a všetky ostatné otázky, ktoré by vás zaujímali, by ste mohli položiť iným kolegom pána Čeneho. No a ja tých, ktorí sa budú pýtať iné otázky, um, budem musieť trochu ukázniť. Dobre, začneme s vypočutím. A, a slovo dostáva pán Atila Čene. Nech sa páči. Čene, There you go. Köszönöm, elnök asszony. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, dovolte mi najskôr všetkých uistiť, že Maďarsko váš výbor podporí v rámci všetkých tém. Dovolte mi ešte povedať, že štátny minister zodpovedný za šport a pre mňa je veľká česť, že môžem predstaviť eh, na vašom výbore túto tému šport v Európe. Teraz ovplyvňujú dva faktory. Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila pred viac ako rokom do platnosti, a oznámenie Európskeho komisie z 18. januára minulý týždeň. Čo sa týka budúcnosti politiky športu, my by sme chceli budovať a pokračovať v práci španielského a belgického predsedníctva. Znamená to, že opatrenia EÚ v prípade potreby e, sa týkajú snách členských štátov. Európska únia bude len predkladať nejaké podnety alebo podporu, len v tom prípade, ak na európskej úrovni e, to bude predstavovať nejakú prídanú hodnotu. A to potvrdilo aj oznámenie komisie pod názvom Rozvoj európskej dimenzie, európska pridaná hodnota a európska dimenzia musí byť predmetom našej dohody a my musíme hľadať argumenty, prečo v oblasti športu potrebujeme Európsku úniu. Pretože všetci v oblasti športu chceme financovanie do roku 2014 je dôležité zaoberať sa mimovládnymi organizáciami a športovými asociáciami, pretože oni rozhodujú o tom, čo sa v oblasti športu deje. Závery rady sú tiež mimoriadne dôležité dialog medzi radou a občianskou spoločnosťou, mimovládnym sektorom zohráva mimoriadny význam a chceli by sme si vypočuť názory členských krajín čo sa tý, s ohľadom na prijatie Lisabonskej zmluvy. A máme veľké očakávania pre oblasti športu. Zdá sa, že to bolo trochu spomalené kvôli kríze. Komisárka Vasiliu minulý týždeň povedala, že nie je jasné, že šport bude súčasťou európskych programov od roku 2014. No a existujúce programy pre mládež, šport a kultúru budú musieť pravdepodobne čeliť kráteniu rozpočtu, ale je viacero členských štátov, ktoré budú aj ďalej bojovať za to, aby šport bol rámcovým programom. Sme presvedčení, že aj napriek tomu, že šport je v národnej kompetencii, tak európske opatrenia, európske kroky sú dôležité a dobré. Šport posilňuje sociálnu kohéziu, čo sa týka tak športových družstiev, ako aj divákov. Šport vás naučí už od útleho veku dodržiavať pravidlá a nepozná jazykové, kultúrne alebo sociálne bariéry. Súvislosť medzi pravidelným telesným cvičením a zdravím je známa a členské štáty sa od seba môžu vzájomne učiť. Podľa oficiálnych údajov v roku 2009-2010 komisia poskytla 6 miliónov eur na projekty v oblasti zdravia a sociálnej inklúzie, dobrovoľníckej činnosti a proti antidopingového boja a podporila 40, 40 projektov v rámci prípravných opatrení. 12 nových projektov bude spustených tento rok, no a Maďarsko sa bude podielať na štyroch z nich. Jeden sa týka protidopingového boja, druhý sa týka sociálnej inklúzie imigrantov prostredníctvom športu. Toto sú veľmi dobré iniciatívy, ktoré všetci vítame. No a preto myslíme, že je dôležité vytvoriť rámcový program pre šport aj napriek finančným problémom samozrejme členské štáty musia čo najlepšie využiť dostupné štrukturálne fondy. Ale len kvôli tomu, že šport je jedna z najnovších kompetencií EÚ, neznamená to, že by nemal dostávať žiadne peniaze. Nie, práve naopak. Mali by sme sa snažiť zlepšiť rozpočtovú pozíciu športu a počítam s vašou podporou s podporou všetkých poslancov Európskeho parlamentu a tohto výboru, pretože potrebujeme príjmať nové iniciatívy a začať sa venovať rámcovému programu pre šport spolu s komisiou. No, my po belgickom predsedníctve sa chystáme na túto novú oblasť politiky v spolupráci s komisiou, radou ministrov a parlamentom. No a preto vítame oznámenie Európskej komisie a na jeho základe bude prijaté uznesenie pracovná skupina pre šport sa začne venovať eh, zneniu dnes v Bruseli a dúfam, že to posilní rámec spolupráce v oblasti športu a identifikuje to priority do budúcnosti. My chceme, aby rada vypracovala pracovný plán nasledujúcich predsedníctiev. Dovolte mi tak stručne načrtnúť podujatia, ktorým sa budeme venovať tento rok. Najskôr to je neformálne zasadnutie ministrov športu, ktoré sa uskutoční v Budapešti 22. a 23. februára. A Európska komisia organizuje Európske fórum o športe, ktoré zjednotí stovky športových organizácií a asociácií z celej Európy. Bude to spoločné zasadnutie ministrov a účastníkov športového fóra a my sa budeme zameriavať na budúcnosť športu v EÚ. Na neformálnom zasadnutí ministrov športu sa bude tiež hovoriť o športe dôchodcov. To je veľmi dôležité, ale doteraz sa to nepokladalo za prioritu. Snahy o zlepšenie verejného zdravia, zlepšenie sociálnej kohézie sú tiež okruhy, kde šport zohráva dôležitú úlohu. My chceme pokračovať v práci belgického predsedníctva v oblasti koordinácie na úrovni EÚ a boja proti dopingu. Vážení poslanci, je veľmi dobré, že Európsky parlament v decembri minulého roku prijal uznesenie o podpore a financovaní športu no a dúfam, že nám pomôžete zlepšovať túto politickú oblasť, ktorá je základným kameňom európskych hodnot a politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. E, vaše pripomienky. Niektoré z nich neboli veľmi slubné, pretože ste poukazovali na to, že sú ľudia, ktorí nie sú presvedčení o význame programu pre šport. Ale včera e, sme vymenovali spravodajcu pre šport, ktorý sa bude venovať oznámeniu komisie. Je to náš kolega Fisas a preto mu dávam rovno aj slovo. Nech sa páči, vážený pán kolega. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán minister, ďakujem za vašu prezentáciu v mene celého parlamentného výboru by som pozdravil Pála Šmita, ktorý je bývalým kolegom a zároveň je teda novým prezidentom, ktorý vždy podporoval naše aktivity e, v športe a určite prispieje k tomu, že maďarské predsedníctvo e, dosiahne veľké úspechy v tejto oblasti. Aby som položil tri konkrétne otázky. Poprvé, informácia o oznámení Európskej komisie pani Vasiliu o rozvoji európskej dimenzie športu. Ja by som rád pozval, poznal váš názor. A druhá otázka. V rámci Európskej stratégie 2020, ako môže šport prispieť k tejto stratégii? A tiež ste spomenuli niečo, čo nás všetkých znepokojuje, to je finančný rámec, financie pre šport. Sme toho názoru, že práve teraz, keď EÚ má konkrétne zadefinované kompetencie v rámci článku 165, tak potom nemá zmysel alebo nechápeme, prečo neexistuje kompetentná finančná položka pre šport a kladieme otázku, či by maďarské predsedníctvo mohlo urobiť niečo, aby bolo lepšie financovanie v oblasti športu v Európe. Ďakujem za pozornosť. Trüppel. Kolegyňa Trüppel. Uh, no zdá sa, že tu sú technické problémy s mikrofónmi, takže ešte raz ja by som rada nadvezala na to vyjadrenie, čo práve sme si vypočuli o tom, čo povedala komisárka Vasiliu, že približne v tom stretnodobom finančnom výhľade program pre šport nebude do neho zaradený a pravdepodobne aj ostatné naše programy nebudú dostávať dostatok peňazí. Ja si myslím, že politicky z hľadiska komisie je to problémom, pretože to nezodpovedá zmluve a tým novým kompetenciám, ktoré sa žiadajú pre šport. No a legislatívny orgán pre šport je parlament a rada. Ja myslím, že pani Vasiliu treba nejak naznačiť, že s tým nesúhlasíme, keď v roku 2011 sa hovorí o týchto veciach, pretože to je proti našim cieľom a mňa by zaujímalo, ako na to bude reagovať, ako na to reaguje maďarské predsedníctvo. Ďakujem, ďakujem pekne, kolega Takula. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme veľmi taký ugrofínsky rámec, ak to môžem takto zadefinovať. Takže po Fíns- vo Fínsku sa e, vyhlasuje, že šport je veľmi dôležitý a ja by som tiež rád dodal, že je skutočne rozhodujúce, že teraz, keď Atila nadšený, je ministrom športu v Maďarsku. Ja som šťastný, že vidím, že je stále v športovej oblasti, oblasti po tej kariére, ktorú dosiahol. Očakávame skutočne veľmi veľa od maďarského predsedníctva v tomto sektore, pretože vieme, že skutočne športu pripisujete veľký význam, že sa mu venujete rovnako ako prezident vašej krajiny. Európa prechádza ťažkým krizovým obdobím a napriek tomu by sme potrebovali investície do športu aj za tejto situácie. Zdalo by sa, že keď investujeme 1 euro do športu, tak by sme usporili 2 eurá, ktoré by sme inak museli investovať v sociálnej oblasti. A je dôležité, aby decízne sektory, tí, ktorí rozhodujú, aby toto pochopili, ale bohužiaľ ešte mnohí tento fakt nepoznajú alebo ho ignorujú. Ja vidím, že máte ambiciózny program. E, bude aj rada ministrov športu, e, budú sa organizovať stretnutia. A očakávania a nádeje e, ľudí v športovom sektore sú veľmi veľké. Je potrebné, aby sa dosiahol pokrok vpred pretože Európska komisia aj parlament nevždy išli rovnakým smerom, ale my musíme ešte prehlbiť túto spoluprácu a ísť ďalej. Musíme to dosiahnuť. Pre mňa je veľmi dôležité, aby som mohol skonštatovať, že ste skutočne otvorení a ochotní konať. A teda musíme aj konať naďalej, aby sme dosiahli výsledky. Kolega Boris. Ja by som tiež poďakoval za túto veľmi optimistickú prezentáciu. Áno, na základe Lisabonskej zmluvy Európska komisia sa aktívne zaoberá aj oblasťou športu a my sa snažíme nájsť tie najoptimálnejšie spôsoby a metódy. Niektoré členské štáty, hlavne Maďarsko, by boli radi, keby existoval uh, rámcový program pre šport, aby sa šport stal oficiálnou politikou Európskej únie, aby bolo dostatočné financovanie. A z toho vyplýva moja otázka na vás, pán minister. Ja by som bol rád, keby vo všetkých prácach v súvislosti s finančným rámcom na obdobie 2007-2014, aby sme mali program pre šport, aby sme využili tie dobré skúsenosti. Ja si myslím, že právny základ nám to umožňuje Otázka je, či je dostatok politickej vôle a to je dôvod, prečo žiadam od vás, aby ste pokračovali v aktivitách, s ktorými ste začali. My vkladáme do maďarského predsedníctva obrovské nádeje. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne, pán minister. To bolo veľmi zaujímavé zaujímavá prezentácia plánov maďarského predsedníctva. Ja by som chcel naviazať na vašu pripomienku o športových aktivitách dôchodcov. Nie je to vec, ktorú by sme sa nejak konkrétne zaoberali, ale samozrejme má veľa sociálnych a zdravotných výhod. Mňa by len zaujímalo tak detálnejšie, čo budete v tejto oblasti robiť, pán Tökeš. Elnök asszony, Tisztelt. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážení ministri. Ak je nejaká téma, ktorá by sa dala nazvať európskou, tak je to šport. Pretože je to téma spoločná pre každý členský štát Európskej únie. bolo by veľkou chybou, ak by sme športové programy nevnímali ako súčasť, neoddeliteľnú súčasť európskeho rozpočtu. No a preto chcem výboru navrhnúť, aby sme využili všetky naše možnosti a podporili program pre šport, a to bolo súčasťou stratégie 2020. Pán Čene bol nedávno pozvaný do Rumunska na oslavu z tého výročia založenia športového klubu. Spoločne to oslovili Rumúni a, Maď- a Maďari. No a to ukázalo, ako šport spája národy. Je to spoločným jazykom každej krajiny. No a tretia vec je povedáte niečo k mládeži alebo význam oslovovania mládeže. Európska únia má problémy. E, tento program nejak komunikovať e, svojim občanom a to je problém, ktorému neustále čelíme. A práve šport prostredníctvom športu môžeme osloviť mládež a to je tá pridaná hodnota športového programu a to treba zohľadniť No a preto to musí byť prioritou. Aké sú šance, pán minister, že tento program a aká je pravdepodobne, že bude prijatý tento program pre šport v rámci stratégie 2020. Pani McClarkin. Um, Ďakujem. Vítam váš komentár, pán minister, dnes ráno a, a aj to, že je to pre vás naozaj prioritou počas vášho predsedníctva. My ma, sme mali veľké očakávania s tým, že šport sa zahrnul medzi politiky EÚ a myslíme si, že by sa to malo pretaviť aj do rozpočtovej oblasti. Preto potrebujeme identifikovať v tomto e, čase od dneška do roku 2014, e, kde môže byť tá európska pridaná hodnota, čo môžu priniesť konkrétne v teréne, pretože tieto e, programy by sa mali sústrediť práve na šport na tej najnižšej úrovni, na jeho rozvíjanie. Takže zaujímalo by ma nie len, čo budete robiť v tej oblasti elitného športu, ale aj e, na tej e, úplne najobyčajnejšej e, úrovni. A potom Európske športové fórum. Nie všetci práve tí, ktorí fungujú na tej najnižšej úrovni, tam budú môcť do toho vstúpiť. Takže ako zabezpečíte, aby aj ich názory sa tam odrazili? Pán Migalský má teraz slovo. przewiduje jakieś specjalne... Pán minister, maďarské predsedníctvo uvažuje o špecifických aktivitách, akciách, e, zdôrazňujem to slovo špecifické alebo špeciálne, pre šest členských štátov, ktoré e, sa venujú alebo ktoré sú v rámci východného partnerstva. Ďakujem za pozornosť. Ja, minister Čene, das... Ďakujem. Pán minister Čene, máte slovo. Ďakujem za vaše otázky. Pokúsim sa využiť čas, ktorý mi ostal k dispozícii, aby som zodpovedala na najväčší možný počet otázok. Takže e, k tomu oznámeniu Európskej komisie z 18. januára, a ktoré vítame, kde ide o rozvíjanie európskej dimenzie v športu s našimi partnermi z TRIA, Belgickom a Španielskom e, sme sa naozaj tešili na toto oznámenie. Ide o prvú iniciatívu komisie po tom, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a naozaj e, umožňuje, e, aby sme začali pracovať v tejto oblasti. Vypracujeme náš spoločný pracovný e, program. To je teda to najdôležitejšie a potom e, na to budú nadvezovať e, pracovné programy členských štátov. Neviem, či je to pre vás dostatočná odpoveď, môžem o tom hovoriť aj dlhšie, ale v podstate teda na základe tohto oznámenia e, je dôležité to, že môžeme začať s konkrétnou reálnou prácou. A potom druhá otázka, ako šport môže prispievať k stratégii Európa 2020. Myslím, že v tejto oblasti je veľký potenciál, pretože šport je zároveň špecifický a horizontálny. Dá sa využiť ako nástroj na dosiahnutie e, celého radu cieľov. Boj proti sociálnemu e, vylúčeniu, Môže to byť takisto dobrý nástroj na integráciu znevýhodnených e, spoločenských e, skupín, môže podporovať mobilitu, zamestnanosť, verejné zdravie. znižovať dní, e, teda počet dní pracovneschopnosti a takisto je dôležité e, aj, aby sme mali rámcový e, program pre šport a našli teda dostatočné, dostatočné e, rozpočtové prostriedky, pretože každé euro, ktoré investujeme do športu, my ho hovoríme každý forint v Maďarsku, ušetrí dva v nejakej inej oblasti, ako je tá sociálna alebo zdravotná. A preto to je vždy e, e, vlastne na pozadí môjho e, zmýšľania. Ide to totiž to o získavanie dividend v budúcnosti. Nemali by sme vnímať šport iba ako niečo na medzinárodnej úrovni alebo na tej najvyššej úrovni. Nie je tam ani žiaden rozpor záujmov medzi týmto špičkovým športom a športom na bežnej voľnočasovej úrovni Ehm, šport jednoducho pomáha spoločnosti a hospodárstvu všade v Európe. Ďalšia otázka, rozpočet, financovanie. Roky rokovaní vlastne stoja za e, vypracovaním rámcového e, programu. Každý návrh musí prísť zo strany Európskej komisie a druhým e, krokom je spoločné rozhodnutie Um, rady a parlamentu. Je tu teda potrebná táto vzájomná podpora. Takže to, čo ja teraz robím, je lobovanie za rámcový program. Lobujem uh, za vašu podporu, pretože dúfam, že uh, obe naše strany si želajú rámcový program a musíme veriť a presvedčať aj iných, aby verili, uh, že šport je aj o niečom viac než o Eh, špičkových medzinárodných eh, podujatiach. Nejde o to, či viem ja eh, plávať rýchlejšie než môj finský kolega. Na športe, v športe ide o oveľa viac. Je to takisto aj rovnak, rovnaké medzinárodné slovo. Každý vie, čo je šport. Znie rovnako v angličtine aj v maďarčine. Um, väčšina si však pod športom predstaví tých šti- špičkových atletov. Ehm, samozrejme, ehm, šport je dôležitý. A, potom tie, jedna z posledných otázok sa týkala rozpočtových prostriedkov a športu, ako sa môžeme viac sústrediť na e, ten obyčajný voľnočasový e, šport a, nielen na ten špičkový. Opäť ja tu nevidím nejaký rozpor záujmov E, medzi týmito dvoma úrovňami. Našim cieľom by malo byť, aby šport sa stal súčasťou nášho každodenného života. Na to potrebujete modely, vzory špičkových atletov, ktorí, na ktorých môžu e, byť hrdí v každom členskom štáte a ktorí sú teda hrdosťou každého národa a každé dieťa s podporou eh, svojej rodiny začne eh, športovať pomerne skorom veku. A nejde o to, či bude eh, úspešný na medzinárodnej úrovni, alebo jednoducho bude z neho milovník športu. Komisárka Vasiliu je veľmi uh, angažovaná A ešte e, a, a pani predsednička tohto výboru je snať ešte angažovanejšia. A bolo veľmi uh, milé uh, vypočuť zo strany uh, poslancov, uh, uh, že teda sa snažili povedať, že sme toho neurobili dosť v rámci uh, týchto uh, programov, ktoré bežia do, momentálne až do roku 2013 a že pokiaľ ide o ďalšie obdobie od roku 2014 potrebujeme rámcový program pre šport a potrebujeme pre financovanie, čo by e, vlastne pomohlo všetkým 27 členským štátom. A potom v každej z našich krajín musíme e, bojovať za e, šport, posilňovať jeho úlohu. E, je e, teda nepríjemné, že rozpočet pre oblasť mládeže, e, kultúry a športu sa má vlastne znížiť. Je to naozaj smutné, ale sú to, a sú to témy, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Aj my v Maďarsku máme ministerstvo, ktoré sa zaoberá týmito všetkými oblastiami aj spoločne. Ak budeme šport vnímať iba ako faktor, ktorý prispieva k zdraviu, už, už aj tak e, si uvedomíme, že je potrebné do ňoho investovať, pretože zlepšuje verejné zdravie. A aj keď financovanie športu by znamenalo, že niekde inde si musíme utiahnuť opasky, oplatí sa to. Som o tom presvedčený. A potom ďalšia otázka sa týka športu na vysokej úrovni. Môžem povedať, že e, maďarské predsedníctvo sa chce e, naň e, sústrediť. Športovanie dôchodcov, seniorov. Počuli ste určite o príslušnom šampionáte. Ja som eh, videl takéto plavecké eh, súťaže a u nás na národnej úrovni sú takéto súťaže seniorov, nie na teda európskej. A teda videl som, ako pred rokmi naozaj súťažili seniory, cestovali do iných krajín, tam sa zúčastňovali e, súťaži seniorov. Takže ak by pár e, tisíc ľudí a ich e, rodiny, ak by sme ich mohli zmobilizovať, už by sa dalo povedať, že sme veľa dosiahli. Čím viac ľudí zmobilizujeme na tej voľnočasovej úrovni, nehľadiac na ich e, e, vek, e, sociálne postavenie a tak ďalej, tak to bude úspech. Mali by sa snažiť ženy čo najviac zainvolvovať. A teda šport je naozaj silne prepojený s rôznymi ďalšími oblastiami a politikami. Mal by byť k dispozícii všetkým. V Maďarsku máme e, takéto moto, ktoré znie, že šport je pre všetkých. Dúfame, že Maďarsko dobehne priemer EÚ a budeme mať 20-40 občanov, ktorí pravidelne budú športovať. To je e, to, čo sa teda nazýva ten voľnočasový e, šport ja ako bývalý vrcholový športovec musím povedať, že pre mňa takéto voľnočasové športovanie znamená hodina a pol, trikrát do týždňa. Ak sa nám to podarí, tak e, sa nám podarí zmeniť aj postoj ľudí k športu. Väčšina otázok sa e, samozrejme týkala toho, čo môžeme a čo chceme e, urobiť v rámci teda športo, v rámcového programu pre šport a jeho financovania ako bývalý olimpijský e, šampión, e, mám trpezlivosť a mám disciplínu bojovať e, za cieľ, ktorý som si stanovil. A keď vidím, že táto otázka je tak dôležitá pre toľko ľudí v tejto rokovacej sále, musím povedať, že som naozaj presvedčený, že je to teda cieľ, za ktorý sa oplatí bojovať. Takže tak ako e, mám za sebou, alebo som zažil podporu mojich maďarských fanúšikov počas e, šampionátov. E, myslím si, že môžeme rátať aj s vašou podporou v tomto našom spoločnom boji s ostatnými sektormi, aby sme zabezpečili dostatok finančných prostriedkov pre šport. Myslím, že som pokryl väčšinu z vašich otázok a že som snad odpovedal všetky tie dôležité. Ak ešte ostali niektoré otvorené body, tak rád na ne dodatočne zodpoviem. Ďakujem. Chcela by som e, spomenúť, že je naozaj e, e, zvláštne, keď poprvýkrát e, v Lisabonskej zmluve spomenieme e, šport, že práve v, tej, v tom čase začneme spochybnovať naše aktivity v oblasti športu. Ale nie sme to my ak pani komisárka alebo komisia už e, vlastne chytajú do rúk e, nožnice, tak nič e, z toho nebude. Pretože, pán minister, jedno musíme povedať, na nás nemusíte až tak apelovať, aby sme dali peniaze, my nemáme žiadne, my ich dostávame od vás. Takže ten boj, ktorý musíte viesť, musíte viesť s vašimi kolegami, s nemeckými kolegami, s francúzskými, s holandskými, aj s vašim ministrom financií určite Takže boj, ktorý treba viesť, sa musí začať veľmi rýchlo, aby tie pomyselné nožnice sa nestali realitou. Je možné, ja som teda nebola e, pri tom, že e, pani komisárka e, povie, že pravdepodobne nedostaneme žiaden program. Ľudia, veď to nie je mysliteľné. Nie je to mysliteľné. A dámy a páni z komisiu, ktorí tam vzadu niekde schovane sedia, prosím, odovzdajte toto posolstvo ďalej. Takto sa nedá pracovať. Komisia totiž to, rovnako ako my, e, takto spomína vo svojom oznámení, má podobné ciele, ale e, napokon povie, že e, až na tie pekné slova nemôže urobiť nič. Takže pán minister, eh, vy ste veľmi silný, mám ten dojem, eh, viete toho zvládnuť viac. Ja viem síce len tak nadávať, rozprávať všetko, čo človek potrebuje, ale vy ste ten, ktorý môže eh, získať finančné prostriedky. Takže a ešte treba by bola silná pani komisárka, potom dosiahneme to, čo chceme. Ale keď už teraz vopred povieme, že už vlastne nedosiahneme nič, tak potom neviem, na čo všetci sme vlastne v politike. Takže postarajte sa o to. Ďakujem pekne. A teraz by som e, poprosila vášho kolegu, aby prišiel medzi nás a predstavil politiku v jeho oblasti. Wo ist die Staatsministerin? Aha, ja. You understand? Yes. <laughs> No dobré, ako som už povedala, pani ministerka, tak eh, naš, našim kolegom s Verom eh, sme vypracovali správu, ktorá sa zaoberá témou mládež v pohybe. No a ten v rámci eh, toho vymenúva všetky programy ktoré potrebujeme v tejto téme. To sú všetky programy, vzdela, programy vzdelávania, to je program pre mládež, program pre šport. Dúfame, že sa, že sa zmení na skutočnosť a preto dúfam, že alebo máme veľký záujem o to, že počas svojho predsedníctva stanovíte nejaké limity, aby sme sa vydali čo najskôr tým správnym smerom. Máte slovo, máte 15 minút a potom vám budeme klásť otázky. Dobre. Pani Hoffman, máte slovo. Len eh, taká pripomienka. Tí, ktorí stoja vzadu, tak prosím, posadajte si. Kann da ist jemand helfen, oder? Hat kein Zweck. Okay, ich wollte nett sein. Bitte sehr. Sie haben das Wort. Dobre, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Je to pre mňa veľká česť, že ako ministerka školstva vám teraz môžem niečo povedať a predstaviť priority maďarského predsedníctva v oblasti vzdelávania a školstva. Ja som veľmi rada, že v súlade s názormi našich odborníkov sme veľmi dobre pripravení na predsedníctvo. Povedal to aj pán Barozov v Budapešti začiatkom januára máme programový dokument predsedníctva, aj keď detálne sa nevenuje vzdelávaniu, ale na strane 49 uvidíte zhrnutie hlavy štátov a vlád minulý rok školstvo, vzdelávanie a odbornú prípravu označili za prioritu Európy. No a preto ja osobne sa budem zasadzovať za vzdelávanie, pretože ja som celý život pracovala ako učiteľka, ako poslankyňa a bola som činná v oblasti vzdelávania a školstva, takže mám osobné skúsenosti, ale rovnako som si mohla naštudovať skutočnosti, že čo sa dnes deje v školách, to formuje budúcnosť, teda spoločnosť budúcnosti. A tiež chápem, že vzdelávanie školstvo alebo dobré vzdelanie je drahé, ale potrebujeme tiež spustiť príslušné programy, tak pretože aj drahé školstvo a drahé vzdelanie je dobré len keď sú, naše dobré výsledky, keď má stanovené dobré ciele. 5 rokov som bola poslankyňou parlamentu a preto chápem pracovné postupy a princípy parlamentu a som veľmi rada, že sme sa stretli a môžem vás uistiť, že počas predsedníctva, ako aj po ňom, vám samozrejme rada budem zodpovedať ja všetky otázky. No a okrem toho ja vás pozvem na všetky podujete naše predsedenstva, ktoré sa uskutočnia počas nadchádzajúcich 6 mesiacov. My budeme predkladať veľmi zaujímavé programy, ktoré možno nezmenia svet zo dňa na deň, ale budeme sa aj ďalej venovať témam, ktoré treba zdôrazňovať v rámci úlohy vzdelávania. Tento porov je dôležitý aj pretože toto je obdobie prvého semestra, ktorý začali 12. januára bola zverejnená správa. No a teraz máme úlohu riadiť prácu počas prvého semestra, čo je bezprecedentný prípad v rámci predsedníctiev. Dnes ráno som si prečítala prískum rastu komisia, no a v rámci neho Komisia predkladá rozpočtové priority a hospodárske ciele. Chcela by som k tomu dodať, že podľa tohto prieskumu priority budú dostávať oblasti, ktoré závisia od budúceho vývoja a preto výskum, vzdelávanie, inovácia energetické politiky, politika má takú veľkú prioritu. to korektná prezentácia strategických cieľov stanovených stratégií 2020. Takže to je určitá spätná väzba a podpora cieľov stratégie Európa 2020. Maďarsko by k ním chcelo prispievať a odhodlanie sa podielať na ich dosahovaní čo sa týka komplexných cieľov predsedníctva Maďarska. Väčšinu z nich eh, sme zdedili v rámci operačných programov z 18-mesačného predsedníctva Belgického, Maďarského, Španielského tria a stratégie 2020, implementácia stratégie sú určujúcimi faktormi. No a musíme prispievať k silnejšiemu inkl- silnejšie, inkluzívnejšie a konkurencieschopnejšie EÚ. Osobne by som to chcela zdôrazniť, zdôrazniť z hľadiska vzdelávania. No a ako prispieť k týmto cieľom a to posilnením na jednej strane stratégie 2020, v rámci ktorej vzdelávanie a odborná príprava mali dostať eh, hlavné úlohy stanovovanie cieľov pre oblasť eh, vzdelávania eh, treba posilňovať a implementovať na európskej úrovni a to je hlavná priorita maďarského predsedníctva v nadchádzajúcom, nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Pre inkluzívnejšiu úlohu by maďarské predsedníctvo chcelo podporiť zdôrazňovanie identity, ako aj e, diverzity. Chceli by sme sa zamyslieť nad riešením demografických problémov a otázky sociálnej inklúzie, boj proti detskej chudobe. A chceli by sme vytvoriť rámec pre národnú stratégiu integráciu Rómov na európskej úrovni. Dominantným aspektom rámca vzdelania bude posilniť sociálnu dimenziu školstva a vzdelávania a tým pripraviť ľudí na celoživotné vzdelávanie. A ja by som chcela zdôrazniť prvotné fázy vzdelávania pre konkurencieschopnejšiu Európu. Môžeme tiež sa venovať alebo na tom môžeme pracovať v rozmeroch vzdelávania. Ak odborná príprava a vzdelávania Eh, bude mať výhody, tak to bude tiež nepriamo aj priamo prispievať k hospodárskému rastu v Európe a tým budeme budovať aj silnejšiu, konkurencieschopnejšiu Európu na medzinárodnej úrovni. Dovolte mi teraz prejsť k s tým detailom v rámci priorit predsedníctva. Ako som už povedala, najdôležitejšia priorita je implementácia stratégie 2020 a prijatie pozície rady druhou prioritou je predškolské vzdelávanie, zvyšovanie kvality tohto vzdelávania a čoraz lepšie zaangažovanosť EÚ. Zorganizovali sme, alebo zorganizujeme konferenciu EÚ a chceme, aby rada prijala závery. Ďalej chceme predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a prijať stanovisko rady a odporúčanie. Mobilita, mobilita medzi školami a vzdelávacími inštitúciami tiež ďalšou prioritou. A chcel by som tiež ešte na záver venovať sa niektorým ďalším témam, ktorým na ktoré sa budeme zameriavať počas nášho predsedníctva. Európa potrebuje konať, to je jasné. A skutočnosť, že 50 študentov dosahuje stredoškolské vzdelanie v veku 25 až 44 rokov. Medzi z troch ľudí len jeden dostal univerzitný univerzitný diplom a to nie je pozitívne pre konkurencieschopnosť Európy. Tie milióny nových pracovných miest, ktoré potrebujeme eh, do roku 2020, si budú vyžadovať eh, ukončené vysokoškolské vzdelanie a okrem toho budeme mať o 12 miliónov eh, pracovných miest menej tých pre nízko kvalifikovaných zamestnancov. Takže vyššie vzdelanie je pre nás veľmi dôležité a to je prepojené s inou prioritou a to je vzdelávanie v predškolskom veku. Pretože z hľadiska školstva a psychológie je jasné, že deti, ktoré neboli vzdelávané v predškolskej fáze, stratia vysoké percento alebo veľmi sa znižuje pravdepodobnosť eh, úspechu v budúcom živote a mm, to, že si nájdu kvalitné pracovné miesto. No a preto predškolské vzdelávanie detí je ďalšou dôležitou témou. Komisia zdôrazní alebo vydá oznámenie začiatkom februára, no a na jeho základe sa uskutoční konferencia a boli by sme radi, aby odporúčania rady boli prijaté do mája 2011. Zníženie boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky je tiež prioritou maďarského predsedníctva a rovnako to súvisí s otázkou vypracovania stratégie pre Rómov. V Budapešti sme spustili iniciatívu Mládež pohybe a my chceme dosahovať ciele a zvýšiť počet študentov, mobility no, študentov na 20%, to nie je nová iniciatíva, je to tradícia, ktorá už trvá storočia, slúži to otvorenosti Európy a zlepšuje to príležitosť zamestnanosti pre našu mládež. A rovnako by som chcela povedať niečo o konferencii o aktívnom občanstve. Rok 2011 je rokom dobrovoľníckej činnosti pre aktívnych občanov a aktívne občanstvo. A v tomto vzťahu 28. a 29. marca sa uskutoční konferencia veľmi zaujímavým programom. Budeme hovoriť o schopnostiach a vedomostiach, ktoré sú nevyhnutné preto, aby mládež sa stala aktívnym účastníkom demokracie ľudia, ktorí prispievajú k podpisu spoločnosti. A rovnako treba zohľadniť, že tento potenciál treba posilniť na školách, a rovnako budeme hovoriť o negatívnom jave. A to je agresivita, násilie na školách. Ako bojovať proti násiliu na školách. No a na záver stručne by som chcela povedať niečo o veľmi dôležitej téme, ktorá by sa mala byť zahradená na programy, program a to je podpora mladých talentov. V apríli podpora nadaných mladých Európanov a podpora talentov bude, konferenciu, bude názov konferencie, ktorú zorganizujeme z ohľadom na históriu Európy. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že talenty a talentovaní ľudia podporujú pokrok vo svete a rovnako pomôžu ostatným pri nadobudení vedomosti Posilnenie talentu a podpora talentu je dôležité tiež pre celú spoločnosť, pretože treba uznať, že každá osoba má isté talenty, ktoré sú prospešné pre Európu, ale okrem toho tí tí mladí ľudia, ktorí preukážu výnimočné nádanie, budú podporovaní, pretože oni sú zdrojom kreatívnych, inovatívnych opatrení, ktoré budú zlepšovať konkurencieschopnosť Európy a budú slúžiť všetkým. Na tejto konferencii e, chceme e, predstaviť mladé talenty a chcel by som vás požiadať o podporu na to, aby sa to stalo skutočnou mobilizáciou 25. marece je výročím narodenia Belu Bartovka, takže 25. marca by sme chceli navrhnúť, aby bol Deň talentov v Európe. A rovnako chceme zorganizovať ďalšie konferencie, o ktorých nemôžem teraz hovoriť nejak detailne, ale nájdete informácie na téme v, vo vašich zložkách. Chceli by sme, aby sa na nich zúčastnilo čo najviac poslancov parlamentu. No a dúfame, že týmto semestrom prispieme k posilneniu a rozvoju vzdelávania v Európe. Ja osobne sa budem snažiť, aby sme splnili tieto cieľe. Ďakujem pekne. Pani Hoffman. O slovo sa prihlásili šiesti kolegovia pani Balia Ekučet. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pani ministerka za vaše vysvetlenie, za to, že ste dnes medzi nami a že nás informujete o tom, čo zamýšľate urobiť počas vášho predsedníctva. Ak som správne pochopila v rámci širokého vejára otázok, ktoré ste spomenuli, že sú e, všetky body v súvislosti so vzdelávaním, výchovou. Ja by som sa rada sústredila na jednu otázku a to je odborné vzdelávanie, pretože práve pripravujeme správu o odbornom vzdelávaní. Spomenuli ste nie všetko, teda zlepšenie výchovy a vzdelávania, ale nie všetko závisí od peňazí, od financií. Ja s vami súhlasím, ale tie financie sú veľmi dôležité. Ak nemáme dostatok financií, tak sa nám to nepodarí. Ja si myslím, že v súčasnosti prežívame obrovské zmeny, jednak vyplývajúce z hospodárskej krízy, z digitálnych technológií a tak ďalej. A je dôležité, aby Európa zohrávala svoju úlohu na celosvetovej úrovni a buď ju bude mať, alebo nie. A e, základným, základnou podmienkou na to je dobrá výchova a vzdelávanie. A na to je potrebné, aby sme dali viacej prestíže základnému vzdelaniu. Tiež ste spomenuli, že máme nedostatok vysokoškolských absolventov v Európe v porovnaní s USA alebo s Japonskom, ale tiež môžeme skonštatovať a vidíme to v jednotlivých členských štátoch, že je veľa absolventov vysokých škôl, ktoré, ktorí nenajdu potom prácu. Takže máme veľký rozdiel medzi tým, ako pripravujeme našich mladých a potom, ako sa môžu e, realizovať v praxi. Takže je veľmi dôležité, keď chceme zlepšiť vzdelávanie a výchovu, tak aby sme brali do úvahy a aby sme dosiahli tú lepšiu koordináciu s podnikmi, aby sme lepšie vedeli, čo potrebujú na pracovnom trhu. A potom jeden boj, ktorý máme tak len na polovicu vyhratý, a to je znalosť jazykov. A platí to aj pre žiakov, nielen pre e, e, profesorov. A sú aj profesori, ktorí musia vyzývať svojich žiakov, aby sa učili cudzie jazyky. A to je teda jedna z tých ťažkých úloh e, vášho predsedníctva. A je to aj úloha takmer všetkých ministrov školstva, ktorí v súčasnosti zažívajú tú ťažkú situáciu rozpočtových škrtov. A ja by som napriek tomu ešte raz od vás počula, hoci som počula, že ste teda angažovaná v týchto politikách, ja by som chcela od vás počuť to potvrdenie toho záväzku, že budete bojovať na schôdzach so svojimi kolegami zo všetkých členských štátov, že naozaj tieto rozpočtové škrty nepostihnú rozpočet školstva, pretože si myslím, že to je jedna jediná z politik, kde sa skutočne pomýlime, ak tieto škrty dopustíme. Ďakujem za pozornosť. Mr. Fisas. Pán Fisas. Ďakujem za vaše vysvetlenia. Myslím, že aj vo vašej kompetencii je výskum. Hovorili ste o talentoch, je to naozaj niečo veľmi dôležité a pani ministerka vie, že rok 2009 bol Európskym rokom kreativity, tvorivosti a inovácií. Podľa mňa je veľmi dôležité rozvíjať tiež e, štipendia Marie Curie, ktoré aj spadajú do našej kompetencie tohto parlamentného výboru v rámci výskumu a často ma znepokojuje, že naši výskumníci a vedci nakoniec musia odísť do USA, aby boli vedecky uznaní. Vidíme to veľmi často, že nositelia Nobelovej ceny sú síce americkí vedci, ale európskeho pôvodu. A teda tu je ešte tá téma, ktorú treba vyriešiť a myslím, že by to malo robiť aj maďarské predsedníctvo podporovať výskum v Európe. Ďakujem za pozornosť. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som privítal maďarské predsedníctvo a pogratuloval mu k jeho, jeho veľmi širokému programu a ja dúfam, že tento program sa im podarí uviezť do praxe. Ja som si tento program prečítal úplne celý a prekvapilo ma, že pripisujete taký význam a pozornosť kultúre, výchove, vzdelávaniu, športu a tiež problematike Rómov. Myslel som si, že Maďari ako keby chceli túto tému schovávať, ale nie. Začlenili to ako prioritu svojho predsedníctva a ja, ako svojho predsedníctva ja im za to ďakujem. Vaše priority sú aj našimi prioritami bez pochyby, prioritami Európskeho parlamentu a tiež prioritami nás, ktorí sa venujeme školstvu a vzdelávaniu. Myslím, že, že ste správne poukázali prstom na správne miesto a ako sa už povedalo, možno by sme potrebovali dať väčší impuls odbornému vzdelávaniu a rekvalifikácii, ako aj kodanskému procesu a možno by sme mali dosiahnuť rýchlejšiu reformu vysokoškolského e, systému a bolonského procesu. Merci, la Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani ministerke, že takým rozsiahlým spôsobom spomenula témy vzdelávania a výchovy a ja by som pripomenula tie témy, ktoré sú podľa mňa dôležité keď hovoríme o tejto téme, tak potrebujeme hovoriť o predškolských zariadeniach. Včera sme rozobrali správu pani Onebol. E, skolarizácia, alebo teda účasť detí v predškolských zariadeniach je v členských štátoch veľmi rozdielná a ja si myslím, že by sme skutočne mali pouvažovať nad tým, nad tým, ako zrealizovať školskú dochádzku alebo realizovať ju, aby mohla byť v našich cieľoch, aby tam bola aj táto príprava, odborná príprava bola prístupná pre všetkých. A ako uvožujete a akým spôsobom vidíte, ako všetci zúčastnení sa môžu tejto výchovy e, zúčastniť počnúc e, rodičmi veľmi často hovoríme o školskej dochádzke, o percentách, kedy sa začína s predškolskou dochádzkou, či v troch, či štyroch rokoch. Potom ďalšia veľmi významná téma, e, veľké percento neúspechu v školách. A akým spôsobom školská dochádzka a vzdelávanie pôsobí na sociálnu inklúziu. Spomenuli ste aj rómskú problematiku. Je to skutočne veľmi citlivá, veľmi aktuálna problematika, na ktorú sme v poslednej dobe aj upozorňovali. A rada by som vám navrhla, aby ste použili už existujúce nástroje EÚ, hlavne kohezné fondy, ktoré sa vo vzdelávaní a výchove zatiaľ ešte málo využívajú. A to je podľa mňa aj spôsob, ako viacej zviditeľníme európske politiky. Ďakujem za pozornosť. Pani Trupel. áno, ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka. My sme hovorili o vašom cieli integrácie Rómov. Chcela by som vám načrtnúť e, ďalšiu vec. E, ja som si to vypočula od korešpondenta DPA v Budapešti na jednej malej dedine v Maďarsku sa stalo, že rodičia detí, ktoré mali byť e, zapísané do školy, boli informovaní, že škola bola zatvorená. Potom sa tak potomky škola opätovne otvorila a len rómske deti nedostali oznámenie o otvorení školy a nemohli ísť do školy teda. Ja by som sa chcela spýtať, či e, poznáte túto udalosť. Ak nie, tak e, prečo, ak áno, tak čo urobíte proti tomu? No a ďalšia otázka. Dnes sa v jedných nemeckých novinách e, hovorilo o tom, že e, sú výskumné projekty v EÚ, v Maďarsku, že piati liberálni uh, intelektuáli Agnežela a Michaeli Vojda proti vám začali konanie, že ste zneužili prostriedky. Vy tvrdíte, že sa tak nestalo. Vy ste dokonca tvrdili, že tieto výskumné projekty ste vykonali eh, bez nároku na odmenu. Áno, a teraz eh, vzniká dojem, že proti týmto liberálnym intelektuálom sa postupuje. a k tomu sa vyjadrite, prosím. Ďakujem, Marko Skúria. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať eh, Eh, vám za eh, obšírnu eh, správu a veľmi zaujímavé témy, ktoré ste spomenuli, obzvlášť teda pokiaľ ide o ten deň európskych talentov. Myslím si, že je to vynikajúca iniciatíva, ktorá určite môže pomôcť mnohým mladým ľuďom, ktorí potrebujú podporu, aby pochopili lepšie, ako naša spoločnosť môže rásť. Takže chcel by som sa vás spýtať, či tá téma skorého opúšťania e, škôl nad teda rámec konferencií, e, ktoré sa týmto zaoberajú a sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o výmenu najlepších postupov. Má teda maďarské predsedníctvo niečo konkrétne, praktické e, na mysli v tejto oblasti? Chce na to, aby teda sme dosiahli tento cieľ, ktorý je aj súčasťou našej agendy do roku 2020 E, teraz máme rok dobrovoľníckej činnosti so všetkým, čo s tým je spojené, takže budú tam nejaké konkrétne iniciatívy tohto predsedníctva e, v tejto oblasti. Ďakujem. Danke. Ďakujem, pán Matula. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pani ministerka, za vašu prezentáciu. Budem sa snažiť byť čo najrychlejší, naj, najstručnejší. Pokiaľ ide o stratégiu e, eh, 2020, navrhlo sa 5 hlavných cieľov, ktoré by Európska únia mala dosiahnuť do roku 2020. Dva z týchto cieľov sú úzko prepojené s tým, o čom tu dnes diskutujeme. A ja myslím pritom na e, znižovanie počtu ľudí, ktorí žijú v chudobe. Malo by ísť minimálne o 20 miliónov ľudí a takisto znižovanie e, e, vlastne nedokončovania školskej dochádzky. To by sa malo znížiť drasticky 20 do roku 2020. A potom ďalším cieľom je, že minimálne 40 mladej, z ľudí mladej generácie by malo mať vlastne vyššie vzdelanie. Takže čo je e, najdôležitejší cieľ? A po, e, takže spomenuli ste aj cieľ ohľadom rómskej komunity. Pýtam sa teda, ako plánujete e, dosiahnuť tieto ciele súvisiace s rómskou komunitou, ako chcete bojovať proti chudobe alebo nedokončovaniu škôl, teda pokiaľ ide o príslušníkov rómskej komunity, ako sa nám všetkým eh, podarí eh, bojovať proti tomuto eh, problému predčasného ukončovania školskej dochádzky. A tu by som sa chcel pripojiť k predrečníkom a chcem sa spýtať, aké špecifické opatrenia alebo projekty plánujete v súvislosti s Európskym rokom dobrovoľníckej činnosti. Ďakujem pekne. Uh, thank you. Um, thank you, Minister. Ďakujem, pani ministerka, za veľmi obsiahlú prezentáciu. Chcela by som vám obzvlášť teda pogratulovať k e, tým e, prioritám, e, ktoré spájate s tým vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve. Je to naozaj veľmi dôležitá téma. Veľmi ma teší, že ste jej dali prioritu. Nechcem vám k tomu položiť nejakú konkrétnu otázku, lebo myslím, že ste veľa toho pokryli, ale chcem sa vás spýtať bližšie na jazyky. Ak nám vážne ide o mobilitu, je dôležité, aby mladí ľudia sa učili cudzie jazyky. Ja viem, že niektoré členské štáty sú v tomto lepšie než iné. Myslím si, že Briti práve sú obzvlášť zlí v tejto oblasti. Ale je to naozaj vážna otázka, pretože eh, ak eh, vlastne mobilitu nedosiahneme, tak ľudia nebudú môcť spolu komunikovať. Takže aké sú plány maďarského predsedníctva v oblasti eh, podpory eh, výuky cudzích jazykov. Ešte máme štvrť hodinku, pán Tökiš, Paliadeli, pán Kavada a potom vlastne skončíme eh, kolo otázok. Gratulálok, ministeros. Ďakujem. Pani ministerka, môžem vám len pogratulovať k vašim ambicióznym plánom. Ako Maďar ma naozaj e, teší, že máte takto e, ambiciózne plány. Prvá pripomienka sa týka e, integrácie východu a západu. Železná opona ešte stále existuje, aj keď len vo virtuálnej podobe medzi východnou a západnou Európou. Krajiny strednej a východnej Európy zaostávajú za tými západnej Európy a je to e, hlavne v dôsledku e, úrovne a kvality vzdelávania, obzvlášť v oblasti rómskej komunity. To je veľká bariéra, pokiaľ ide o integráciu strednej a východnej Európy do Európy ako také. Ja vidím eh, vo vzdelávaní nástroj integrácie a myslím si, že tu by sme toho mohli urobiť oveľa viac, eh, pokiaľ ide o vzdelávanie ako nástroj pre integráciu. A ja vám eh, k hm, práci v tejto oblasti môžem iba pogratulovať, pretože jediným spôsobom, ako integrovať rómskú menšinu a e, zraniteľné a znevýhodnené skupiny v spoločnosti vedie cez vzdelávanie. A ďalšia moja e, poznámka sa týka jazykového a náboženského vyučovania. E, Rumúni v Srbsku, Ukrajinci v Rumunsku, Eh, diskriminácia etnických Maďarov v Rumunsku. To je životná skutočnosť. Eh, s tým eh, sa musíme zaobrať, musíme na tom pracovať. Je tu určitý pokrok v tejto oblasti, ale ešte stále sa nám nepodarilo um, vytvoriť Maďarskú univerzitu uh, v tejto krajine a takisto katolické eh, reformované školy sú eh, diskriminované v oblasti eh, vzdelávania. I je to otázka ľudských práv, menšinových práv. Takže čo sa dá urobiť v tejto oblasti? Frau Pagliadelli, unsere Berichterstatterin zum Pani uh, Paliadeli, možno sa budete chcieť e, vyjadriť k European Heritage e, Label, ale e, touto tému sa budeme zaoberať neskôr. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani ministerke za jej prezentáciu. Predložili ste vám návrhy maďarského predsedníctva. Ja mám niekoľko otázok. Sme toho názoru, že vzdelávanie a výchova je nástrojom pre sociálnu súdržnosť a koheziu a nielen pre národnostné menšiny a etnické menšiny, ako môžu byť Romovia, ale aj pre e, tie menšiny, ktoré spomenul predrečník. Ja si myslím, že história a jej poznatky a jej vedomosť a znalosť, e, to by bol ten nástroj v tej e, sociálnej kohezii, napríklad používanie alebo znalosť európskej histórie potom aj tá tendencia na európskych univerzitách znížiť fondy na humanitné vedy a disciplíny. Čo by ste vy mohli urobiť počas vášho predsedníctva, aby ste univerzity s tým spôsobom odradili od tejto tendencie? Ja si myslím, že táto tendencia jediné, čo robí, je, že sa sústreďujeme na konkurencieschopnosť v treťom cyklu, cykle v európskych univerzít a berieme do úvahy len to, čo sa robí mimo našich hraníc. Pán Kavada. Merci, Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pani ministerka, za vašu prezentáciu. Veľmi rýchlo Veľmi citlivo reagujeme na vaše slova, pokiaľ ide o vzdelávanie pre integráciu obyvateľstva a rád by som sa sústredil na Rómov. Ako dobre viete, krajiny Južnej Európy vy ste tiež jej časťou poznali túto otázku. Romovia sú Európania ako vy alebo ako ja, ale sú dve kategórie Romov. To sú tí, ktorí sú už usídlení. Nájdeme ich aj v Maďarsku, aj v Španielsku. Španielsku. Španielsko rozvinulo veľmi zaujímavé programy osídlenia, ale to nechávam bokom, pretože to je v kompetencii štátov. A potom máme kočovných cigánov, ale opakujem, Romovia sú Európania a mali by sme vytvoriť nejaký špecifický štatút, ktorý by bol štatút kočovného Európana, ktorý by im uchoval ich veľmi jasnú identitu a na jednej strane by ich nutil, aby poznali svoje práva, ale zároveň aj povinnosti a hlavne pokiaľ ide o zdravotníctvo, školstvo. Boli by ste ochotní podporiť takýto štatút európskeho kočov, alebo kočovného Európana? Ďakujem za pozornosť. Veľmi dobre. Maďarsko má veľa práce pred sebou. Takže, pani ministerka,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 Dostala som teda 11 otázok z, va- z vašej strany. E, tých je veľa, času je málo. Mám, myslím, 45 sekúnd na to, aby som zodpovedala na každú. Chcela som úvodom povedať, že štruktúra maďarskej vlády sa trošku odlišuje od tej obvyklej e, štruktúry vlád v Európe zväčša Takže dostala som niektoré otázky, ktoré e, sa netýkajú môjho portfólia. Iní ministri by mali na ne zodpovedať. Napríklad pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, výskum, e, stratégia týkajúca sa Rómov. Nechcem sa im vyhnúť, ale napríklad oblasť odborného vzdelávania nepatrí do uh, môjho uh, vlastne rozsahu pôsobnosti, pokiaľ ide, do mojej pôsobnosti, pokiaľ teda ide o našu vládnu štruktúru. A teraz tým zvyšným otázkam chcem teda sa venovať e, postupne, takže mnohé otázky zazneli e, v súvislosti s odborným vzdelávaním. Mali by sme pokračovať v kladanskom procese v tejto súvislosti. E, práve ten v skorom veku je veľmi dôležitý a takisto aj jazykové vzdelávanie. Je dôležité, aby mládež, mladí ľudia boli exponovaní situáciám, ktoré by im eh, pomohli eh, vlastne budovať svoje eh, talenty, aby sa neskôr z nich stali naozaj excelentní pracovníci vo svojich oblastiach, ktorí by obstáli vo všetkých častiach sveta. A na to potrebujú aj učiť sa cudzie jazyky. Ak teda chceme budovať stratégiu na túto tému, tak myslím, že Vhodnými kanálmi by sme mali e, e, sa zasadzovať, aby Európska komisia sa zaobrala európskou dimenziou e, výuky cudzích jazykov. V Maďarsku intenzívne pracujeme na stratégii pre vyučovanie cudzích jazykov. To by sa teda aj vo vyššom vzdelávaní, aj v odbornom vzdelávaní uplatňovalo. Rok 2009 bol rokom kreativity a inovácií tejto súvislosti Maďarsko zohralo svoju úlohu. A medzi e, teda ambasadármi boli dvaja Maďari, e, e, Rubik a Aro Lošonci, architekt, ktorý vlastne vymyslel priehľadný ben, betón a samozrejme pán Rubik, tú Rubikovú kocku. A myslím si, že Európa by sa mala sústrediť na inovácie. 3 HDP by mali členské štáty investovať. To je našim cieľom teda do tejto oblasti. Snažíme sa teda zdôrazňovať eh, členským štátom, že tá, tento cieľ je naozaj veľmi dôležité dodržiavať. Je to dôležité pre naše talenty, Inovácie a výskum sú prepojené s podporou talentov. Z tohto dôvodu to máme na programe túto tému a vlastne na túto tému aj zorganizujeme konferenciu. Viacero otázok e, zaznelo v súvislosti e, s, e, s rómskou stratégiou. Aktuálna vláda v Maďarsku má osobitného tajomníka pre túto tému ktorý sa teraz zaoberá inklúziou Rómov. Myslíme si, že to je sociálny problém a nie problém e, etnický. Pán Zoltán Polok, e, štátny minister, ktorý bude mať vypočutie dnes popoludní, je zodpovedný za túto tematiku a bude teda e, spôsobili zodpovedať od vaše otázky na tému maďarskej stratégie pre inklúziu Romov a aj európskych ekvivalentov v tejto oblasti. Aj keď to, tu je silný kontext s, um, so vzdelávaním. A predsa len to teraz súčasťou našej stratégie pre inklúziu Romov. Myslíme si, že musíme identifikovať prostriedky, pomocou eh, ktorých by sme sa mohli venovať problémom znevýhodnených skupín spoločnosti, ku ktorým patria aj Rómovia preto jednou z našich priorít je e, vzdelávanie a starostlivosť v ranom veku, aby sme zainteresovali čo najväčší počet e, detí a dali im napríklad prístup k e, starostlivosti v materských školách a podobne, pretože vo veku troch rokov je tu veľmi intenzívny rozvoj rôznych zručností, um, učiť sa jazyky a podobne. Takže um, tento vek je základom pre ďalší uh, rozvoj a vývoj detí. Tie deti, ktoré uh, vlastne nechodia do zariadení ako detské uh, materské školy, Eh, je možné, že ich znevýhodnenie bude v tomto dôsledku eh, rásť. Takže eh, chceme zorganizovať aj konferenciu na túto tému, kde by sme zozbierali tie najlepšie postupy v Európe a prispeli tak k nejakému európskemu rámcu pre vzdelávanie v ranom veku a aj teda pokiaľ ide o zabranie sa problematikou Rómov v tejto oblasti. A pokiaľ ide o kočovných Rómov a vašu otázku v tejto súvislosti je to možno trochu iná téma. E, e, rómska stratégia, ktorá by sa mala vytvoriť na európskej úrovni, by sa týmto mala zaoberať a z pohľadu vzdelávania a školstva by sme aj my k tomu mali prispieť. Pokiaľ ide o otázku ani nie tak k maďarskému predsedníctvu, ale e, k domácim otázkam, u nás v Maďarsku. Tejto téme by som sa nechcela veľmi venovať. Chcela by som odpovedať pani Trupl, že som nebola o tomto poinformovaná včera, pretože som bola práve na ceste do Bruselu, ale chcela by som povedať, že v Maďarsku nedochádza k žiadnej takejto e, diskriminácii. Rómske deti, 100% rómskych detí e, navštevuje školy, a nepočula som ešte o žiadnej e, e, ex exkluzii, o žiadnom vylúčení. Ak k tomu došlo, tak by sme mali e, konkrétny príklad prešetriť a vlastne vyvodiť z toho dôsledky pre zodpovedných. Takže mali by tam potom sa vyvodiť dôsledky, ale ja samozrejme teda nepoznám podrobnosti tohto prípadu. A pokiaľ ide o Inštitút filozofie, a verejné e, prostriedky a ich vynakladanie. Toto je otázka aj pre e, teda e, Európsky súdny dvor. Netýka sa to len týchto dvoch filozofov, ale je tu zainteresovaný väčší počet ľudí, takže nejde tu o útok na liberálnych filozofov v Maďarsku, ide skôr o využívanie verejných prostriedkov. ktoré je napadnuté a je teda predmetom sporov. A výklad, e, ktorý e, čítame v tlači, myslím, nie je e, správny. Nejde tu o cielený nátlak na nejakú skupinu filozofov. Ide tu naozaj o využívanie verejných financií ktoré e, určite výskumníci e, e, dostali a neboli správne použité tieto prostriedky. A potom ste sa vlastne spýtali otázku týkajúcu sa s predčasným ukončením školskej dochádzky a chceme bojovať proti tomuto fenoménu. Je viacero vysvetlení preň, viacero dôvodov Mali by sme sa nimi zaoberať a ošetrovať ich a takto vlastne nájsť ten e, správny liek na túto e, chorobu. Pokiaľ ide o nedokončenie e, základných škôl, tam môžu byť iné dôsledky alebo príčiny než nedokončenie strednej školy, možno nevhodne nastavený plán vyučovací Takže môžu tam byť rôzne dôvody, ehm, pokiaľ ide teda o rôzne typy škôl, eh, ktoré nie sú dokončené. Takže podľa eh, týchto odlišných dôvodov by sme sa mali snažiť hľadať aj tie vhodné eh, riešenia, tak aby sme docielili náš cieľ, teda zníženie na 10 A ja by som chcela povedať, že aj tých 10 je priveľa. Ale ak sa pozriete na výsledky e, v členských štátoch, e, vidíme tu naozaj e, odlišné skutočnosti. Niektoré členské štáty sú pod 10%, iné oveľa vyššie. Možno cieľ teda druhého maďarského predsedníctva by mohlo byť, že si tu stanovíme mieru predčasného ukončovania návštevy škôl na 2 alebo 3 a výmena e, najlepších postupov v tejto oblasti myslím si, že by bola najvhodnejšia na boj proti tomuto fenoménu. A Spomnulo sa, že najlepším nástrojom e, pre integráciu je vzdelávanie a školstvo. Ja by som k tomu chcela doplniť, že takisto potrebujeme komplexné projekty e, s rôznymi opatreniami ktoré zachádzajú nad rámec vzdelávania. Mládežnická politika, zdravotnícká politika, tvorba pracovných miest, to všetko patrí k oblastiam, ktoré sú s týmto prepojené a e, teda toto súvisí s bojom e, proti ťažkostiam, ktoré majú znevýhodnené e, skupiny, ktorým patria Rómovia. Ak teda Rómovia nechodia do, do škôl, kde teda, pretože vlastne v ich sociálnych skupinách nie je zakorenené vlastne chodenie do, do, do, do práce každý deň, navštevovanie škôl a podobne, tak e, tu je naozaj dopad e, škôl e, naozaj veľmi obmedzený. Integrácia sa nám podarí až vtedy, keď napríklad poskytneme ich rodičom prácu, keď zabezpečíme odborné vzdelávanie, zlepšíme situáciu v oblasti zdravotníctva, bývania a takisto budeme môcť skontrolovať aj, či deti chodia do škôl. Takže výmena najlepších postupov v tejto oblasti je veľmi dôležitá, pretože sú krajiny, kde integrácia je e, úspešnejšia než v iných a teda e, je e, tu veľký priestor, ako sa navzájom môžeme od seba učiť. A pani Paliadeli by som chcela odpovedať, pokiaľ ide o jej otázku Eh, vzdelávania humanitných vied. Eh, eh, ja mám vlastne humanitné vzdelanie, takže táto otázka mi je blízka. Veda a technológie by sa mali podporovať, lebo predstavujú motor hospodárstva, ale pokiaľ nepoznáte svoju históriu, nemáte kultúru, kultúrne dedičstvo, e, tak e, by to viedlo k tomu, že Európa by bola chudobnejšia. E, takže nemali by sme strácať do zreteľa význam humanitných vied. V maďarskej vláde a maďarskom parlamente sa snažíme vyhnúť nástrahám a potra, pokiaľ ide o podporovanie technických a vedeckých vlastne E, smerov. Treba teda podporovať v Európe naozaj vyváženosť týchto dvoch oblastí. A potom e, ste mi položili otázku týkajúcu sa aktívneho občianstva. E, súvisí s tým, čo teda Maďarsko plánuje v tejto oblasti. My chceme zahájiť viacero programov u nás doma a budeme môcť eh, o nich poreferovať na konferencii, ktorá sa bude zaoberať. Teda bude to neformálne stretnutie ministrov a tam teda budeme môcť eh, poreferovať o výsledkoch týchto stretnutí. Veľa profesorov, odborníkov eh, sa zúčastní tohto neformálneho stretnutia a teda poskytnú tam širšiu európsku perspektívu, o ktorej bude možné ďalej diskutovať a bude to e, snať príležitosť na zahájenie projektov, ktoré budú plodné a úspešné. Pokiaľ ide o šírenie informácií medzi mládežou, aby e, ľudia boli informovanejší o politike, histórii, o fungovaní inštitúcií Európskej únie, aby títo mladí ľudia mohli lepšie prispieť k posilňovaniu a budovaniu Európy. Takže hlavným cieľom je, aby sme mali e, silnú inkluzívnu, eh, konkurencieschopnú Európu a snáď tomu teda tieto projekty eh, prispejú. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani ministerka. A otázka pána Kávadu. Prosím, eh, vášmu kolegovi, ktorý za to zodpovedá, prosím mu sprostredkujte. On sa spýtal na to, či máte nejakú iniciatívu pre kočovných Rómov. Možno by bolo dobré nechať na tom kolegovi túto odpoveď a predsedníctvo snáď, snáď o tom ešte bude informovať. Inak si myslím, že téma Rómov je téma, ktorá v Maďarsku už veľmi dlho rezonuje. No a vy ste jediní, ktorí majú eh, rómsku poslankyňu v Európskom parlamente a my sme hrdí na to, že kolegyňa Jaroka je tu medzi nami a prispie k diskusii o Rómoch. Dnes po obede budeme prediskutovávať, teda hlasovať o, o správe o Rómoch. Vieme, že vy to máte na starosti, ale všetko sa dá zlepšovať a keď sa objavia nejaké problémy, tak ako naznačila pani Trupel, tak ja som si istá, že sa budete tejto veci venovať a, a zistíte, či sa či je na, čo je na tom pravdy. Pretože nie vždy všetko, čo sa objaví v médiách, je aj pravda ale ak by to pravda bola, tak by som bola veľmi rada a poďakovala vám za to, že sa tomu budete venovať. No a ďalej, poviem len to, čo som povedala vášmu kolegovi ministrovi športu. Venujte sa a bojujte za naše ciele tak, aby stratégia 2020 sa stala realitou. Nám sa nepodarí nájsť východisko z krízy bez príslušného vzdelania. No a na tom majú väčšie kompetencie národné štáty, no a preto ich treba presvedčať, aby sa niečo zmenilo. No a možno, možno maďarské predsedníctvo prispieje aj k zvýšeniu záujmu o váš jazyk, ktorý je taký ťažký. No a pani Honeyball o tom hovorila, že učenie jazykov je dôležité, ako to povie občan Veľkej Británie, tak je to ešte o to viac potešujúcej. A mňa by zaujímalo, kto mimo Maďarska hovorí po maďarsky. Myslím, že to je tak ťažký jazyk. Možno by mi to mohol vysvetliť minister kultúry. Ďakujem pekne, pani ministerka, za to, že ste povedali niečo k svojim cieľom a máte, ste na rovnaké línii ako my. Ďakujem pekne. A slovo má ďalší minister. No a máme problém.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 Dobre, pokračujeme ďalej. Máme medzi sebou teraz ministra kultúry, pána Čoša. A ah, ne, to, doch, to. Ja. Und wir möchten ganz gerne... A boli by sme veľmi radi, keby nám načetol svoju prácu v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch Viete, že pani Sanchez Schmidt vypracovala správu o téme kultúry a kreatívneho priemyslu ďalej. Téma kultúry v zahraničných vzťahoch. No a ďalej dúfam, že maďarské predsedníctvo v máji konečne príjme správu o označení kultúrneho dedičstva. Dúfam, že rada nebude spôsobovať žiadne problémy a že pristúpi na naše návrhy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 a rovnako počúvame jeho symfonickú poému pod názvom Le Prelude, ale veľmi zriedka sa dočítame alebo dozvieme o Alphonse de la Martin a jeho poetických eh, meditáciách, eh, poetický cyklus venovaný Viktorovi Hugovi, a ktorý inšpiroval eh, Ferenca Lista. No a po vypočutí tejto poémy zistíme, aká je symbolická pre európsku históriu nielen pre Martina Lista, ale aj pre ďalší ďalší ďalšie všetko, čo počujeme je, sú stovky zbraní, no a tak ďalej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 Stovky rokov bola história Európy históriou násilia, bojov, vojen, históriou smrti. My by sme to v 21. storočí radi ukončili, no a naj, našim najlepším nástrojom na to, ako to urobiť, je kultúra. To je možno prekvapujúci prístup maďarského predsedníctva ku v oblasti kultúry, ale bez historickej perspektívy nedokážeme definovať ciele, ktoré musí Európska únia sledovať. Hlavným cieľom je presadiť spoločnú európsku identitu a zmeniť tento kontinent na kontinent mieru, taká ako vo, svojej, vo svojom traktate, o tom napísal aj Immanuel Kant. No a čo sa bude dať spraviť v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch? Chceme sa zameriavať na tri hlavné otázky. Podpora označenia Európskeho kultúrneho dedictva, príspev kultúry k implementácii stratégie EU 2020. No a po tretie, podpora mobility umelcov a kultúrnych expertov a v oblasti audiovizuálnej politiky máme dve dôležité priority. Ochrana maloletých a riadenie vytvárania internetových obsahov. No a rovnako by sme chceli venovať osobitnú pozornosť Digitálne knižnice Európeána počas šiestich mesiacov maďarského predsedníctva plánujeme 6 expertných konferencií a jeden, jedno neformálne zasadnutie ministrov. No a okrem toho, formálna rada ministrov kultúry, vzdelávania a športu v máji tohto roku. Chceli by sme, aby sa všeobecne uznalo, že kultúra zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji európskej spoločnosti a posilňovaní sociálnej kohézie Európa si musí uvedomiť, že kultúrna diverzita je centrom európskej kultúry. Obnova je podporovaná komplexnými interakciami medzi kultúrami. Kultúrna diverzita vytvára rámec našich, našej politiky. Vážená pani predsednička, dámy a páni, ak mi dovolíte, tak teraz prejdem k prioritám, o ktorých som hovoril a pristúpim k nim viac detailne. Nič nie je symbolickejšie pre predsedníctvo, 18-mesačné predsedníctvo ako značka európskeho dedictva. Je to veľmi dôležitý legislatívny návrh a pre maďarské predsedníctvo je to priorita. Maďarsko bolo jedným z členských štátov, ktorý vydlažil cestu pre medzivládnu iniciatívu, ktorá je teraz iniciatívou EÚ vedomosti, detálnej vedomosti európskej kultúry a histórie nám umožňuje pochopiť eh, heroické momenty, úspechy, princípy alebo nesplnené sny, ktoré viedli k súčasnosti. No a chceme podporiť, aby európskych občanov, aby sa zamýšľali nad hodnotami, ktoré vytvárajú základ Európy. A chceme ich podporiť, aby o týchto hodnotách vám vedeli viac prehlbovanie vedomostí mladých ľudí je predpokladom pre aktívnych občanov, aktívne občanstvo. Vítame výsledky hlasovania v prvom čítaní Európskeho parlamentu o tejto otázke. Mnohé z otázok, ktoré parlament položil, sa podobali na tie, o ktorých sa rokovalo na rade. No a preto sme presvedčení o tom a dúfame, že parlament a rada dosiahnu dohodu o tejto otázke počas nášho predsedníctva. Takže budeme presadzovať politickú dohodu na rade, ale rovnako chceme dosiahnuť pokrok v oblasti budovania spolupráce a siete pamätok, ktoré sú nominované alebo ktoré nesú označenie Európske kultúrne dedictvo. Uskutoční sa vo Vyšehrade, Vyšehrade e, konferencia o implementácii návrhov značky Európskeho dedictva. Dúfam, že Vyšehrad, ktorý nesie túto značku, bude takou inšpiráciou pre účastníkov konferencie. Ďalšou prioritou maďarského predsedníctva je hľadať spôsoby, ako euro, ako kultúra môže prispievať k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020. Stratégia neoznačuje kultúru za jednu z prioritných oblastí pre rast. Avšak maďarské predsedníctvo je presvedčené o tom, že kultúra môže v tejto oblasti zohrať dôležitú úlohu. Preto chceme pokračovať v práci belgického a španielského predsedníctva a identifikovať oblasti, kde kultúra môže skutočne dobre prispievať k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020. Chceme identifikovať opatrenia, kroky, ktoré sú nevyhnutné tak na európskej ako aj národnej úrovni. Celkový ambiciózny cieľ je zabezpečiť náležité financovanie pre kultúru v ďalšom eh, finančnom výhľade od roku 2014. Dúfame, že budú prijaté závery rady k tejto téme na majovom zasadnutí rady. Máme tri hlavné ciele, ktoré sa týkajú záverov rady a chceme rozkúmať hospodársky potenciál kultúry, hlavne v kultúrnej a tvorivej sfére. Po druhé, sa budeme snažiť zistiť, ako kultúra posilňuje sociálnu kohéziu a po tretie sa budeme snažiť zistiť, ako kultúra prispieva k budovaniu poznatkovej spoločnosti a inovatívnej spoločnosti. V spolupráci s Európskou komisiou sa uskutoční konferencia 28. februára až 1. marca tohto roku, a konkrétne v Budapešti. A touto otázkou sa bude zaoberať aj Rada eh, ministrov kultúry 27. a 28. marca. No, dúfame, že tieto dve schôdze budú viesť k vypracovaniu záverečného znenia záverov rady. Jedna z priorít eh, rady v rokoch 2000 11, 12, 13 a 14 je podpora umelcov a kultúry a mobility umelcov v oblasti kultúry. Ja som rád, že aj pre ostatné oblasti a inštitúcie mobilita taká dôležitá. Pilotný projekt, ktorý ste spustili, je veľmi dobrou skúsenosťou. My potrebujeme identifikovať prekážky mobility a spustíme vytvorenie Európskeho informačného systému ak umelec alebo nejaký odborník chce pracovať alebo sa presťahovať do iného štátu, budú mať prístup k príslušným informáciám v rámci informačného systému, ktorý chceme vypracovať. A tiež chceme vypracovať závery rady na zasadnutí rady v máji. Návrh podporuje mobilitu, stanovuje hlavné ciele a modality informačného systému a rovnako si kladie za úlohu podporu budovania sieti a výmeny informácií. O tomto sa bude hovoriť na rade poprvýkrát počas maďarského predsedníctva a dúfame, že výsledkom bude záverečné zdenie dokumentu. Kultúra zohráva dôležitú úlohu v rámci zahraničných vzťahov je to takým katalizátorom našich zahraničných vzťahov. Ak to bude náležite zapracované do zahraničných vzťahov, bude mať prospešný význam pre mobilitu európskych občanov a medzikultúrny dialog. A preto nás teší, že medzi prioritami Rady pre kultúru je podpora úlohy kultúry v zahraničných vzťahoch. Chceme, aby kultúra bola súčasťou zahraničných vzťahov a zahraničnej politiky vo vzťahoch s tretimi krajinami. Potrebujeme tieto kultúrne prepojenia posilniť. V priebehu mesiaca jún sa uskutoční prvé zasadnutie na ktorom sa stretnú poprední kultúrni predstavitelia v meste Peč. Radi by sme hovorili o multikulturalizme, kultúrnej diverzite a prepojení s so zahraničnými vzťahmi EÚ. Na majovom zasadnutí rady sa príjme rozhodnutie o hlavnom meste kultúry Európy na rok 2015. Takže toľko kultúre a teraz mi dovolte stručne povedať niečo k audiovizuálnej politike. Predtým e, mi dovolte, aby som spomenul, že audiovizuálna politika je zdieľanou politikou dvoch ministerstiev. Ministerstva pre národné zdroje, kde ja e, pracujem, a potom druhé ministerstvo e, pre národný rozvoj, pre kultúrnu dimenziu, kinematografiu, kultúrny obsah a digitalizáciu obsahu. E, zodpovedný, Kooperácia medzi týmito dvoma zložkami je veľmi úzka, pokiaľ ide o digitalizáciu a e, digitálnu knižnicu Európeana. Európeana je pre nás dôležitou prioritou. Vítame odporúčania e, e, skupiny e, e, vlastne poradcov e, v tejto oblasti E, kde ide o digitalizáciu kultúrneho obsahu. Budeme tieto odporúčania študovať a potom, e, čo budeme konzultovať Európsku komisiu, budeme príjmať ďalšie kroky v tejto sfére. A potom ďalšou kľúčovou úlohou je silná ochrana e, mladistvých vo všetkých typoch médií. Deti a mladí ľudia používajú nové e, technológie. To je prirodzené. Je to veľmi dôležité. E, e, dve závery rady boli prijaté v roku 2006 a 2008 v tejto oblasti a bolo to aj veľa európskych iniciatív v tejto sfére. Myslíme si, že V dôsledku rýchlych zmien v nových eh, technológiách by sme mali stále aktualizovať eh, ten pohľad, eh, ktorý tu momentálne je, preto čakáme na návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o implementáciu odporúčaní Rady z roku 2006 a 2008. Pokiaľ ide o správu komisie, dúfame, že príjmeme závery rady, v ktorých rada bude e, žiadať členské štáty, aby implementovali existujúce odporúčania a štandardy a zohľadnili pritom technologické zmeny. Na záver predsedníctvo tiež sa bude zaoberať potrebou revízie odporúčaní e, z roka 2006. A teda e, po obsah, tu sme videli veľkú zmenu. Digitálna revolúcia úplne zmenila spôsob e, výroby audiovizuálneho obsahu. Jeden z kľúčových problémov a prekážok pre rozvoj zahraničných eh, služieb a obsahu eh, je fragmentácia eh, európskeho trhu v tejto oblasti. Európska digitálna agenda to ozrejmuje. Myslíme si, že je veľmi dôležité odstraňovať tieto ťažkosti, ktoré delia členské štáty na národné trhy. Až potom sa nám podarí vytvoriť jednotný európsky digitálny trh. Maďarské predsedníctvo sa teší na zelenú knihu, ktorú Európska komisia e, zverejní v priebehu roku 2011, ktorá bude analyzovať e, ťažkosti súvisiace s online zverejňovaním e, kreatívneho obsahu. Myslíme si, že je potrebné nájsť riešenia, ktoré by zabezpečili možnosť výberu ale rovnako aj e, e, spravodlivý príjem pre tých, ktorí tvoria digitálny obsah. To je dosť komplexná otázka. Tu potrebujeme úzkú e, kooperáciu medzi ministrami zodpovednými za intelektuálne, teda duša, práva duševného vlastníctva a teda tých, ktorí sú zodpovední za vnútorný trh. Ehm, Zelená kniha Európskej komisie bude dôležitá v tejto oblasti. V každom prípade však e, zorganizujeme aj e, konferenciu 19. E, 18. apríla tohto roku. Budeme sa zaoberať teda audiovizuálnym priemyslom na tejto konferencii. A potom, dámy a páni, dovolte, aby som dodal, že som presvedčený, že pomocou kultúry sa nám podarí zmeniť e, postoj Európanov, ktorí už Európsku úniu nebudú vnímať ako hospodárskú oblasť, e, ale intelektuálny a kultúrny priestor, ktorý nás obohacuje a robí nás otvorenejšími. Maďarské predsedníctvo k tomu e, snáď prispejen a na konci týchto šiestich mesiacov dúfajme, že budeme mať silnejšiu, inkluzívnejšiu úniu, a budeme e, e, hrdí na to, čo sme urobili, keď e, odovzdáme štafetu poľským kolegom. Ďakujem a teším sa na otázky z vašej strany. Äh, Ďakujem pekne, pán minister. A máme tu 6 otázok. Ak ich ostane 6, tak vlastne dodržíme aj náš časový horizont. Pán Kavada ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán minister, za jednotlivé osy vo vašej prezentácii práce maďarského predsedníctva. Veľmi oceňujem a nie som určite jediný, že ste spomenuli storočie kultúry, 20. storočie a tiež e, storočie barbarstva, ktorým bolo tiež e, veľmi a tiež e, si spomínam na históriu maďarského národu a aby som tiež povedal, že vy ste veľmi dobre situovaní a máte veľmi dobré znalosti a vedomosti a skúsenosti, aby ste vedeli, aké bolo to barbarstvo, pretože Maďarsko alebo Orsko bolo vpadli tam e, Turci, e, e, Tatári a tak ďalej a v novšej histórii Rusia a podobne, ale vy ste spomínali vo, voš, vo vašom vystúpení o Viktorovi Igovi a o slobode, ktorú Viktor Hugo obajoval, ste členom maďarskej vlády. Neviem, či moja otázka spadá do vašich kompetencií, ale minimálne je adresovaná na ministra, ktorý zastupuje maďarskú vládu. Včera pani komisárka Krösova znovu požiadala, aby maďarská vláda zrevidovala mediálny zákon, aby rešpektoval chartu základných práv a sloboda. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Zmeníte, pozmeníte tento e, mediálny zákon, aby bol v zhode s dohovorom o ľudských právoch. A musím povedať, že tento mediálny zákon, ktorý ma veľmi prekvapil v krajine, kde bol národ taký odvážny, a ešte keď k tomu pripojíme e, zákon o dvojakom e, občianstve a ešte aj o zdaňovaní e, firiem, tak musím povedať, že nerozpoznávam vlast Atila Jozefa, Jazifa Košutovú vládu, pardon, národ, alebo národ, kde v roku 1956 sa bojovalo proti opozícii. Nerozpoznávam národ Imre Nadia a ďalších. Ste ochotní zmeniť mediálny zákon, aby bol v zhode s chartou základných ľudských práv? Kučet? Ďakujem pani Badia Kučet. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pekne pán minister za vaše vysvetlenia v súvislosti s politikami v oblasti kultúry. Hovoríme o politikách, v ktorých nemáme veľa kompetencií, ale naopak je tam veľa víziev. Hovorili ste o vytvorení spoločnej európskej identity, ale ja si myslím, že identity nemôžeme vytvoriť. Je to pocit, môžeme ich vytvoriť určitými alebo prispieť istými gestami alebo myslením. Hovorili sme o tejto potrebe európskej identity, ktorá by bola spoločná. A niektorí niekedy hovoria, áno, potrebujeme spoločnú históriu EÚ, ale podľa mňa je veľmi ťažké, že by sme sa dohodli na politickej alebo sociálnej spoločnej histórii Európy, pretože by tam bolo veľmi veľa rozdielných názorov, uhlov pohľadu a veľa krajín pozerajú na svoju nedávnu históriu s nedostatkom perspektívy, takže by bolo veľmi ťažké hovoriť o tejto sociálnej alebo politickej histórii, ale mohli by sme hovoriť o histórii európskej kultúry a tá by bola spoločná európska a tu by nám mohlo pomôcť k tej lepšej výmene názorov. Hovorím o jednotlivých umeleckých hnutiach a prúdoch, tam je podľa mňa určitý priestor, ktorý by sme mohli preskúmať a ten by nám možno umožnil vytvoriť tú európsku spoločnú identitu a rada by som poznala váš názor. Potom ste hovorili o audiovizuálnej problematike v oblasti ochrany mladistvých a potom ochrane duševného vlatistva a potom tie obsahy online. Je tam diskusia, je tam ten problém, ako nájsť systém, ktorý by E, vyrovnal alebo našiel tú rovnováhu medzi prístupom ku kultúre a um, rešpektovaniu autorských práv. Viete, že sa v mnohých krajinách na tom nevieme zhodnúť, ale je potrebné o tom hovoriť a predložiť názory. A ja by som chcela vedieť, či pôjdete vy týmto smerom a či sme schopní diskutovať a nájsť riešenie a v súvislosti s ochranou mladistvých a maloletých online som rada, že ste prišli s touto témou, pretože je to jeden bod, ktorý sa neustále hovorí aj v rámci e, fóra manažmentu internetu a myslím, že budeme mať príležitosť hovoriť aj o budúcom fóre a myslím, že to sú možnosti, ako hovoriť o s tým, že v neustálých zmenách technológií, ako môžeme dosiahnuť túto účinnú ochranu mladistvých na internete. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Helga Trupl. Ďakujem, pani predsednička. Prvá konkrétna otázka. Spomenuli ste Európe, áno, Maďarsko patrí doteraz k tým krajinám, ktoré najmenej digitalizovali toho. Takže počas maďarského predsedníctva sa toho udeje naozaj veľa. A potom by som chcela ešte zdôrazniť otázku pána Kavadu. A po tretie, pán minister, povedali ste nám, že ste za kultúrnu rozmanitosť a že e, e, kultúrna politika e, môže pomôcť, aby z Európskej únie sa stal kultúrny a intelektuálny priestor a nie aby sa vnímala iba ako priestor vnútorného trhu. Momentálne maďarská E, politika v tejto oblasti skôr vedie k e, e, rozdeleniu v oblasti kultúrnej aj v oblasti intelektuálov Václav Havel, pán Konrad a ďalší napísali otvorený list, ktorí sa obávajú, pokiaľ ide o, teda, o otvorenú klímu v Maďarsku a tu ste vo výbore pre kultúru Európskeho parlamentu, tak ja dúfam, že sa vyjadríte k tomu, čo sa momentálne deje e, v európskej e, verejnosti. Nepostačí, ak poviete, že ide o kultúrnu rozmanitosť. My máme veľa dôkazov o tom, ako antisemitizmus e, rastie v Maďarsku. Ja si myslím, že teraz na poli tohto výboru budete k tomu musieť zaujať jasné stanovisko. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela eh, vlastne nadviazať na to, čo povedala predrečníčka. Správy, ktoré na, eh, k nám doliehajú z Maďarska, naozaj eh, nás vytvárajú obavy a pokiaľ ide o cieľi európskej kultúrnej politiky a vaše ťažiska pre, počas vášho maďarstva sú vo veľkom rozpore s tým, čo, o čom počujeme z Maďarska Eh, je čoraz viac eh, správ o tom, že umelci a intelektuáli, ktorí sú kritickí voči vláde, <clears throat> eh, že ich počet rastie a sú vlastne vystavení kampaniám, osobným útokom. Národné divadlo ehm, bolo medzinárodnejšie orientované, teraz má byť nacionálnejšie orientované um, humanitné vety, Geor, uh, e, e, archív Georga Lukáča uh, sa, uh, má veľmi ťažké, uh, ťažkú situáciu, pretože nie je dostatok rozpočtových prostriedkov preň a takisto aj uh, uh, divadla. No a nemecké uh, nemecké noviny ako Die Welt, ktoré skôr patria do tej konzervatívnej oblasti, ak e, vlastne e, títo e, si robia obavy o kultúrne ustanovizne v Maďarsku a hovoria o, o antisemitickom podtóne týchto krokov, tak by bolo naozaj veľmi dôležité, aby ste sa vyjadrili k tomu, o čo, čo, čo, čo my počujeme, že sa deje v Maďarsku a ako to teda súvisí s vašimi projektami na európskej úrovni a ako chcete tento rozpor preklenúť. A teraz pán Bisky a ďalší kolegovia e, potom sa dostanú na rad v druhom kole. Ďakujem, pani predsednička. Pán minister, je dobré, že ste spomenuli veľkého Maďara Lista na úvod. Je to zároveň aj veľký Európan. Chcel by som e, pripomenúť jeden problém, e, na ktorý stále znova myslím. Máte tu veľký audiovizuálny program a vystáva teraz otázka, ja Georga Lukáča vnímam ako môjho učiteľa so svojimi e, e, geniálnymi myšlienkami, čo urobíme s tými časťami východoeurópskej kultúry, ktoré nezapadajú do tejto čierno-bielej e, schémy. Jančo alebo Ančevajda Pol, Poliaci e, kód Mecich, ktorý sa dnes dožíva e, e, stovky, ktorý robil propagandistické filmy, ale aj zakázané filmy. A počúvame po, o mnohých východoeurópskych režiséroch, ktoré, ktoré boli naozaj príspevkom k európskej kultúry a boli veľmi obľúbené u uh, vlastne občanov. Ako vlastne budete postupovať v prípade týchto medzi, e, e, teda veľkosti medzi e, osobnosti, Takže tí, ktorí nezapadajú do toho čierno-bieleho obrazu, je možné tam rozumne postupovať. Poľsko je tiež krajinou veľkej kultúry. Ak by sa tomu tiež podarilo tu nájsť nejakú vyváženosť, tak eh, by sme tu mohli vlastne eh, prevziať zástupcov eh, východoeurópskej kultúry do spoločenstva európskej kultúry. Ďakujem pekne. Pán minister, nech sa páči, môžete aj odpovedať na tieto otázky. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Vážení poslanci, dámy a páni, budem sa snažiť byť stručný. Pán Kavada nadniesol otázku. Ja súvisím s úvodom vašej otázky, ale tie závery na ne by som chcel zareagovať, lebo s nimi plne nesúhlasím obavy komisárky Nelly Cruz Musím povedať, že mám pred sebou detailné informácie, eh, ktoré súvisia s troma obavami. Jedna sa týka právnej aproximácie, druhá definície eh, jedného pojmu čo je e, povinnosť e, vyváženého e, informovania. A potom tretí bod je registrácia. Toto sú tie tri veci, pokiaľ ide o náš mediálny zákon, ktoré, ku ktorým sa ktorým nás žiada Nelly Cruz, aby sme ich presnejšie objasnili. A že by sa toto objasnenie malo zakomponovať do nášho mediálneho zákona. Eh, keď si teraz čítam tieto eh, znepokojenia, nemyslím si, že vysvetľujú eh, túto intenzívnu diskusiu a tie intenzívne napadnutia v politických a mediálnych kruhoch, ktoré sú reakciou na prijatie tohto zákona v Maďarsku. Chcel by som zdôrazniť, že nepatrí k mojim kompetenciám, aby som sa vyjadroval e, na tú, k tejto téme z viacerých dôvodov, ale nechcem sa jej vyhnúť, takže preto som odpovedal stručne. A pokiaľ ide o otázku, ako je možné zvýšiť povedomie európske e, povedomie súvisiace s e, spoločnou európskou identitou, e, čo by súviselo s dôležitými historickými faktami, ktoré by mohli byť nositeľmi európskej identity v 21. storočí. Tak ako to vnímame my, je tu e, bohatstvo tradícií v európskej e, e, kultúrnej histórii a na to, aby sme identifikovali, zdôraznili tie najdôležitejšie prvky a vhodne ich vykladali. Máme dobré nástroje ako program Európeana. A preto ja osobne musím povedať, že sa zasadzujem za projekt Európeana a ak sa ma spýtate na moju e, pozíciu, moje stanovisko k skutočnosti, že veľa európskych e, e, teda veľa, veľa maďarských diel ešte nebolo digitalizovaných, alebo teda len e, niektoré osobnosti, tak e, odpoviem, že to je práve to, čo musíme zmeniť. Tu práve musíme začať konať. A ja dúfam, že v tých budúcich šiestich mesiacoch e, sa nám podarí toho veľa zmeniť. Otázka pani Trpel, alebo otázky pani Trpel. Aj na ne by som rád reagoval. čo sa týka európskych hodnot hodnot a diverzity európskeho kultúrneho bohatstva, ktoré dnes sa uvádza do nejakej znevýhodnenej pozície, tak ako ste povedali, hlavne Doložen Konrad, tí traja páni, ktorí napísali otvorený list, sú dva maďarskí spisovateľe, Dološ a Konrad, ktorí sformulovali svoje obavy z tieňa na európskych hodnotách. Niektoré z ich názorov zdieľam, čo sa týka antisemitizmu v Maďarsku. Chcel by som upozorniť na jedného z najväčších mysliteľov 20. storočia Istvaň Bibo a jeho štúdia ktoré je o antisemitizme v Maďarsku. Sú aj iné dôležité štúdie, ale konkrétne v tejto sa hovorí, a prichádza k záveru, že myšlienky a chcel by som upozorniť na to, že v Maďarsku ako aj vo väčšine stredoeurópskych krajín je tradícia storočná istej antisemitského vyjadrovania. Ale vždy to zohrávalo druhoradú úlohu vo všeobecnej politickej debate. No a politická strana, ktorá vybudovala svoju retoriku v rámci tohto, bola z parlamentu, odišla z parlamentu, alebo nedostala sa do parlamentu. A ten prach je 5%, no a praktická potreba to bolo to jasne ukázalo, že antisemické vyjadrenia Mnohí z tých, ktorí sú za takéto vyjadrenia, je menej ako 5%, no ale časy sa menia a vznikajú nejaké skryté formy antisemitizmu a xenofóbnych rasistických myšlienok, to vieme. Ale už tá skutočnosť, že odkedy pred 8 mesiacmi sa ujala vlády a Orbánova vláda, tak sa nedá povedať, že antisemitizmus sa v Maďarsku narastol. To nie. S tým jednoznačne nesúhlasím. Isté sú tu isté náznaky, ktoré vzbudzujú obavy a ktoré treba riešiť. Ale tvrdenie, že takýto trend sa zvýšil a zosilnil podľa môjho názoru vôbec nie je pravdivé. A Národné divadlo a niektoré archívy, odkedy sa moci veľa nová vláda, tak sa zvoní okamžite na poplach. Ľudia hovorili, že napríklad o dva týždne bude nahradený riaditeľ Národného divadla a potom budú následovať ďalšie inštitúcie. No, máme za sebou 8 mesiacov a nikto nebol nahradený. Ja by som to vedel, pretože ja by som musel podpísať tie oficiálne dokumenty. Nič sa nestalo. Avšak v skutočnosti ostáva, že od predchádzajúcej vlády sme z, zdedili takú finančnú situáciu, že kultúrne ciele dostávajú menej finančných prostriedkov. Napríklad archívy sú na hranici prežitia, no a malé divadlá, malé kultúrne inštitúcie neustále čelia riziku, že budú musieť budú musieť ukončiť svoju činnosť. minister pre rozpočet vo vláde mi je môjim oponentom a musím mu vysvetľovať situáciu. A to je možno taká všeobecná odpoveď na viaceré otázky, ktoré som dostal. Naša vláda nevníma kultúru ako nejaká, nejaký luxusný statok, pretože základný, to nie je základný vzorec. A neznamená, že len bohaté krajiny si môžu dovoliť kultúru. Nie, malo by to byť naopak. Že krajina, ktorá má e, kultúru na vysokej úrovni, tak to podnecuje aj e, hospodársky rast. Tak sme to videli v Nemecku, Číne a iných krajinách. Takže treba nezabudnúť na tie tri negatívne definície kultúry, pretože jedna chápe kultúru ako prostriedok propagandy, ako to, že vládna garnitúra využíva kultúru, to by malo byť, takýto prístup mal byť zrušený a odstranený. Ďalšia vec, ktorá, ďalšie tvrdenie, podľa ktorého kultúra len zábava. S tým nesúhlasím. A ďalšia negatívna definícia kultúry sa týka toho, že kultúra je len obchodným artiklom. Takže ďalší politici nielen v Maďarsku a vo všetkých ostatných krajinách chápu, že kultúra je niečo iné, ako opisujú tieto definície je to úplne iný úkaz. Ak eh, to pochopíme, tak eh, dostaneme sa do situácii, kde financovanie sa dáva lepšie vysvetliť, tak eh, v Maďarsku, ako aj v ostatných členských krajinách EÚ. Dobre, ďakujem pekne. Teraz kolega Fisas. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister. Ja si myslím, že ste urobil veľmi zaujímavé expoze. Mnohé otázky, ktoré som už chcel položiť, tak už ich položili moji kolegovia, ako napríklad Maria Badia, keď hovorila o európskom kultúrnom o európskej kultúrnej identite, ktoré je veľmi dôležité. Vy ste spomenul ten poklad európskej kultúry, ktorý máme a ja by som spomenul nielen tento poklad, ktorý treba ochraňovať, ale aj hovoriť o súčasnej a budúcej európskej kultúre. Ja si myslím, že musíme ísť vpred a nemali by sme ostávať len na tom, čo znamená ochrana súčasnej alebo ochrana našej európskej kultúry. Máme tu nové mass media, kultúra online, ochrana kultúry cez internet spôsob, ako zosúľadiť autorské práva, ktoré sú potrebné pre kultúrny svet a ako ich zosúľadiť s novými technológiami. A potom ten dôležitý bod mobilita, mobilita umelcov. A tu by som položil dve konkrétne otázky. Umelci veľmi často sú takí veľmi pohybliví, nestáli, veľmi ťažko alebo majú ťažkosti so sociálnou ochranou a keď hovoríme o mobilite, napríklad hudobník, maďarský hudobník, ktorý môže pôsobiť v španielskom orchestre, aj orchestria to prináša tiež problémy so e, sociálnou ochranou, sociálnym zabezpečením. Uvažuje o týchto problémoch maďarské predsedníctvo? Ďakujem pekne. Prosím, stručné otázky, pani Sanchez Schmidt. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán minister za vašu veľmi hlbokú analýzu rôznych aspektov kultúry v európskej spoločnosti. Ja by som sa venovala kultúrnemu a tvorivému priemyslu v Európe. A tento priemysel skutočne môže prispieť k hospodárskym rastom, ekonomického rastu aj stratégie 2020. Tento priemysel je faktorom pokroku a sociálnej súdržnosti, kultúrnej diverzity, ale aj ekonomického rozvoja a inovácie. Otázky sa týkajú nákladov rozvoja, ako uvoľniť tento potenciál, ako nájsť jeho miesto v digitálnom hospodárstva v spoločnosti a aké finančné nástroje použiť a nezabúdať na potrebné partnerstvo so súkromným sektorom a s miestnymi e, samozprávami. A ja by som rada poznala prístup maďarského predsedníctva v tejto veľkej oblasti, ktorá predstavuje toto, tento kreatívny priemysel a v akých špecifických aspektoch sa mienite zamerať a na aké postavenie EÚ v tejto oblasti vidíte. Ďakujem, hovorí teraz pani Paliadeli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi ministrovi za jeho prezentáciu, ktorá bola naozaj veľmi zaujímavá. A tiež ďakujem za to, že spomenul také témy, ktoré možno prekračujú rámec jeho kompetencií. Nebudem teraz hovoriť o európskom kultúrnom dedičstve ani o tom označení, o tom symbole kultúrneho dedičstva, to nenechám na neskôr. Nechcem vyložiť ešte všetky moje karty na stôl. Najprv by som, chcel vidieť, aký bude, by som chcela vidieť, aký bude ten finálny dokument a či ten dokument bude sledovať tú konvergenciu v Európe. Ja si myslím, že by sme mali byť úprimní. Ešte nie sme v takej situácii, kde by sme mohli zadefinovať európsku kultúru, ani starovekú, ani starú, ani modernú, ani tú európsku identitu. Myslím, že ju ešte stále hľadáme a ešte pred nami e, stojí veľmi veľa práce. A v tomto zmysle prístup vášho alebo prínos vášho predsedníctva v tomto smere to hľadanie európskej identity alebo možnosti zadefinovať toho, čo je Európa a európska identita, to môže byť veľkým prínosom vášho predsedníctva. Hlavne vzhľadom na to, čo sa deje v súčasnosti vo vašej krajine. Je tu tá téma maďarského divadla alebo téma Rómov, je potrebné, aby sme všetky tieto faktory videli, aby sme sa im venovali a musíme využiť európsku identitu a kultúru ako element našich vonkajších vzťahov. Ďakujem za pozornosť. Pán Takula. Ďakujem, pani predsednička. Na úvod by som poďakoval pánovi ministrovi za to, že bol taký proeurópsky a európsky vo svojej prezentácii, bol veľmi kompletný, veľmi kompletne zachytil všetky body. Pokiaľ ide o európsku identitu, musím povedať, že je veľmi ťažké nájsť nejakú spoločnú európsku identitu. Niečo, čo by bolo spoločné pre Budapešť, Madrid, Kodáň. Niečo, ale čo nenájdeme v Buenos Aires, v New Yorku alebo v Moskve v súčasnosti tu máme takú úroveň globalizácie, že je naozaj veľmi ťažké nájsť tú spoločnú európsku identitu, hoci zdieľame určité hodnoty, máme spoločnú históriu, hlavne tú židovsko-kresťanskú tradíciu. Nachádzame sa v Európskom parlamente a vy teraz máte maďarské predsedníctvo a keď uvažujeme o tom, akým spôsobom môžeme vplývať na európsku spoločnosť, hlavne v kultúrnej oblasti, ako chceme dosiahnuť pokrok. Ja som nadšený a rád by som si vypočul vaše názory k tejto téme. A tiež otázka internetu e, s tvorbou, ktorú musíme rozvíjať, ale je tu aj tá etická otázka. Treba sa zamyslieť nad etickou rovnováhou, keď sa pozrieme na tú celoeurópsku úroveň potom tu bol ten bod antisemitizmu. V EÚ sme proti antisemitizmu. V Európskom parlamente bude pripomienkový akt obeti holokaustu. Vystúpia veľkí rečníci k tejto téme. A podľa môjho názoru je veľmi čudné v tomto kontexte hovoriť, že v Maďarsku sa veci zmenili a že tam nefigu, alebo že nie je antisemitizmus. To nie je pravda. Treba skonštatovať, že na európskej úrovni musíme bojovať proti tomuto fenoménu a čo mi trochu vadí v tejto diskusii, je, že sa tu nejak snažíme že sa snažíme čeliť maďarskej vláde, hoci spolu by sme mali uvažovať o tom, čo spolu môžeme urobiť, ako dosiahnuť ten pokrok, ako využiť možnosti, ktoré sa nám ponúkajú. Povedali ste, že je tu veľa otázok, ktoré nespadajú do vášho portfólia, ale sú to všetko veci, ktoré nás zaujímajú. Niektoré, niektorí politici chcú zničiť maďarské predsedníctvo práve kvôli mediálnemu zákonu. Ja očakávam a dúfam, že túto záležitosť budeme môcť dať bokom a že Európska komisia vyrieši problém, tento problém s Maďarskom. Mali by sme postupovať tak podľa môjho názoru, aby 27 členských štátov mohlo spolupracovať počas vášho predsedníctva. Pani predsednička, rád by som toto zdôraznil, pretože podľa môjho názoru veľmi Často my ako europoslanci dostávame predsedníctva do ťažkej situácie, pretože hneď začneme obvineniami. Zatiaľ, čo tu bola veľmi dobrá prezentácia, prezentácia, ktorá ide proeurópskym smerom, Maďarské predsedníctvo si stanovilo veľké ciele a Európsky parlament ich len podporuje a takýmto spôsobom treba posilniť Európu predovšetkým kultúrou a výchovou. Ďakujem. Martin? Ďakujem pekne, kolega Martin. No, ja by som chcel možno zaujať trochu inú pozíciu ako môj predrečník. Vážený pán minister kultúry, ja by som vám chcel prehovoriť tak do duše, Pán Martin, prosím, nepreháňajte to. Pani predsednička, možno mm, by ste ma nemuseli prerušovať. Ja by som chcel, ja nechcem tu nejaké zásadné prehlásenia a prekladať. Myslím, že hlavne čo sa týka vaše reakcie alebo jednej otázky, tak na podobné odpovede sme zvyknutí pri cestách do Číny. Intelektuálna verejnosť je tu tak pohoršená a je to z toho zásahu do základných práv, ľudských práv a do maďarskej, alebo teda európskej identity. Ja som bol ja som bol členom výboru a viem, že sme bojovali za koncentráciu médií, ale túto štvrtú moc a takto teraz potlačiť, ako sa to deje v Maďarsku prostredníctvom mediálneho zákona, to sa ešte nestalo v žiadnej krajine. No a myslím, že práve vy vo vašej oblasti, tej klasickej oblasti, Nemôžete e, predsa hovoriť, že to nespadá do, vašej, do vašej, do vašich kompetencií. Hm, treba sa jasne vyjadriť, e, jasne vyjadriť k tej debate, ktorú sme viedli na pléne v parlamente minulý týždeň. Keď váš premiér tieto konkrétne kritické body, ktoré predniesli e, členovia všetkých politických skupín, o praxi v Maďarsku zametol tým, že on nechce, aby tu niekto uražal maďarský národ. No a ja vás žiadam, pán minister, aby ste sa k tomu jasne vyjadrili, či to považujete za legitímnu formu debaty, že ak niekto kritizuje konkrétny zákon, že, sa na, že na to reaguje s národnou hrdosťou. No a Georgi Konrad označil toto obdobie za novodobú diktatúru. Súhlasíte s tým alebo nie? Pán Magl? Ďakujem za szót, elnök asszony, csak nagyon röviden. Uh, Hans Péter. Ďakujem. Pani predsednička, pán Hans Peter Martin uh, začal s vetou, ktorou som chcel začať ja. Nechceme dovoliť, aby maďarský národ bol eh, zneužívaný generalizovanými eh, vetami, ktoré už zazneli aj dnes, eh, so všeobecneniami, napríklad v súvislosti s antisemitizmom. Je to veľmi nepríjemné, boli to z liberálneho pohľadu ak nie je tu e, dostatok e, vlastne nejakých e, vhodných argumentov, tak sa niekedy využíva antisemitizmus ako vhodná náhrada. Orbánova vláda bola tou, ktorá deň holokaustu označila za deň vlastne pamätný. A E, teda e, je to naozaj e, veľmi inzultujúce označenie, ktoré ja týmto zamietam. Pán Tukeš. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som bol trošku subjektívnejší. Narodil som sa v tom istom meste ako Gesta Search Kluž, Koložvár, Kluzenburg, e, nazvite to ako chcete. A e, postihla ma tá istá diktatúra Caušeska v 80. rokoch. Vždy nás označovali ako e, antirumunov, a je to niečo, čo prežilo až do dnešných dní. Keď som bol zvolený za člena Európskeho parlamentu, e, niektorí iní členovia Európskeho parlamentu ma nazvali e, niekým, kto je proti Rumunsku. A podarilo sa mi e, vlastne zjednotiť sa s našimi rumunskými priateľmi v našom spoločnom boji proti Caušeskovi. A toto pripomínam, keď ľudia hovoria o antisemitizme. Je takisto, beží takisto aj e, e, e, jedno pojednávanie súdne týkajúce zneužitia finančných prostriedkov v Maďarsku. Je teda príliš jednoduché len spomínať antisemitizmus. Ak je to Róm, ktorý odcudzí verejné prostriedky, alebo či je to alebo, alebo Maďar, všetci by e, sa mali odsúdiť z toho dôvodu, že odsudili tieto prostriedky, nie e, z nejakého etnického dôvodu. Ide o to, že e, vlastne odsudzili tieto prostriedky, takže preto je naozaj veľmi, veľmi nebezpečné hneď spomínať antisemitizmus. To nepatrí na hearing tu na výbore pre kultúru ani náhodou. Poprosím vás, aby ste zareagovali na tieto otázky. Pán minister. Kezdeném talán a, a végén, a Martin tőkés. Dovolte, aby som postupoval od konca. To, čo povedal Hans-Peter Martin a môj priateľ pán Tökeš, to je veľmi zaujímavé. Nechcel som o tom hovoriť. A možno som nikdy nespomenul skutočnosť, že ak je niekto v tejto miestnosti, kto veľa riskuje a kto eh, bojoval silne za ľudské práva, tak eh, eh, na po pánovi Tukešovi by som ja bol tým druhým Niekto sa ma prededávnom spýtal, prečo nenosím kravatu, prečo e, nenosím budnič alebo motylika. A ja som odpovedal príkladom, že agenti sekuritáte sa ma snažili s mojou e, viazan e, viazankou zaškrtiť. Preto viazanky jednoducho už nenosím. Takže som veľmi citlivý, pokiaľ ide o túto otázku. E, sloboda vyjadrovania, sloboda slova je niečo, čo e, mi je naozaj veľmi blízke. A ja som naozaj za tieto základné hodnoty e, ťažko bojoval. Urobil som naozaj toho veľa, sú tam konkrétne výsledky. A pokiaľ ide o ľudské práva, ako povedal pán Martin, um, um, tieto ani sekundárne práva nie sú ohrozené v Maďarsku. Ale samozrejme nemám tu kryštálovú gulu, nevidím do budúcnosti. Máme tu mediálny zákon, eh, ktorý sa dá však vykladať rôznymi spôsobmi. Ústava v USA by nebola dostatočnou zárukou základných e, práv v krajine tretieho sveta. Písmo zákona ako také nie je zábezpekou žiadneho práva. Takže až e, vlastne uplatnenie mediálneho zákona e, ukáže, ako sa veci budú vyvíjať. Ako náhle sa dozviete o, poruš- o akomkoľvek porušení e, ľudských práv, e, potom informujte ma prosím a ja rád e, to s vami potom prediskutujem. A nemôžem sa mojej minulosti obracať chrbtom, nemôžem mojej morálke a mojim predstavám sa otočiť chrbtom. To neurobím. Máme samozrejme v Maďarsku pred sebou veľa práce. ak chcete, od zákonodarcov až teda e, po všetky vrstvy spoločnosti. Jednoducho máme pred sebou veľa práce, ako všetky ostatné e, krajiny v EÚ. Preto si myslíme, že vytvorenie e, značky európskeho dedičstva, implementácia stratégie Európa 2020 a kultúrneho príspevku k nej, mobilita kultúrnych expertov a umelcov, sú eh, cieľmi, ktoré eh, nemôžu byť eh, teda, teda tým, čo vlastne vytvoria európsku identitu. Opäť uvidíme, ako sa veci budú vyvíjať a ako sa nám podarí tieto princípy pretaviť do praxe. Ako z pekných slov vytvoriť pekné skutky vytváranie spoločnej európskej identity je našim cieľom, ale to, čo nás k tomu cieľu e, povedie, to je dlhá, zložitá cesta. A aj tie e, odlišné európske identity sú veľmi heterogénne. Pridržajme sa chvíľku ešte e, Franca Lista. väčšinu eh, eh, toho, čo od neho poznáme, od neho a od Bramsa, eh, vlastne sa inšpiruje rómskou hudbou. Naša kultúra bola vždy veľmi inkluzívna, vždy inkorporovala do seba rôzne kultúrne hodnoty a vplyvy Bela Bartok napríklad, eh, spomeňme ďalšieho maďarského komponistu, ten eh, kombinoval slovanské, rumunské, maďarské kultúrne eh, hodnoty a vplyvy a vlastne zladil ich do niečoho, čo je jedinečne maďarské. Takže máme pred sebou dlhú, zložitú cestu, už sme sa na ňu ale vydali. A robíme jeden krok po druhom. Samozrejme, toto nie sú malé kroky pre umelcov a jednotlivých expertov, ktorých sa to týka, pretože pre nich sú to dôležité témy, to, či dostanú vízum, či e, všetko bude v poriadku s ich daňami, sociálnym zabezpečením, to sú pre nich veľmi dôležité otázky. Malé, sú to malé kroky pre Európu, veľké však pre jednotlivých umelcov. To je tá cesta, ktorou sa spoločne chceme e, vydať. Pani Trupu, vy ste chceli ešte niečo doplniť, väčšinou by sme e, to mali už ukončené, ale pani predsednička, ja sa chcem osobne vyjadriť, je to pre mňa veľmi dôležité. E, na pána Barva by som sa chcela obrátiť. Hovorilo sa, že je veľa štúdií a článkov, že celkovo E, e, vzrastajú antisemitistické tóny v Maďarsku. To je podložené rôznymi štúdiami, napríklad aj podpora Jobiku. To, čo som pán Vago neurobila, bolo, že som nikoho tu v tejto miestnosti neoznačila za antisemitistu. To je veľký, veľký rozdiel a osobne kladem dôraz na to, aby ste ten rozdiel robili aj vy Takže prosím, si e, e, sa v tom zmysle, že som tu niekoho osočila. Ja som len spomenula určité tendencie v maďarskej spoločnosti, tak ako e, sa vyjadrím v tejto súvislosti aj k niektorým iným spoločnostiam. Takže bola by som veľmi vďačná, keby ste tu naozaj rozlišovali. Igen. Tehát Trüffel képviselő asszony kérdésére viszont kérdése élnek, hogy tud-e olyan... Pokiaľ ide otázku Helgi Trupel, mám otázku aj ja pre vás. Poznáte štúdiu, ktorá by podporovala e, rozširovanie antisemitizmu v Maďarsku, e, obzvlášť teda za posledných 8 mesiacov? Lebo ja si pamätám, že som čítal približne pred rokom že v novinách, že JobIk bude najväčším spojencom Fidesu. Ak poznáte eh, vnútornú politiku Maďarska, tak vie, budete vedieť, že JobIk nie je spojencom, je v opozícii eh, a patrí vlastne k tým, naj, eh, k tým najsilnejším opozičným stranám Fidesu. Všade v Európe zaznievajú antisemitistické Ehm, e, reči. Nemôžeme urobiť e, žiadne zázraky za 8 mesiacov, ale nemôžete túto vládu, ktorá vládne iba 8 mesiacov, Maďarsku obviňovať e, z toho, že v Maďarsku ešte stále existuje antisemitizmus. V mediálnej a kultúrnej politike chce táto vláda vybudovať základy pre európsky dialog. Na tom pracujeme a Spolu s vami a ostatnými civilizovanými politickými eh, silami v Maďarsku na tom chceme pracovať. Už som spomenul pár príkladov. Ak je tu nejaká sila, ktorá by mohla zastaviť xenofóbiu a antisemitizmus a rasizmus, tak ňou je to, čo som už spomenul. Sú to e, eh, síly, ktoré sú nám naozaj blízke, ktoré sú blízke e, Fidesu. Tie môžu zastaviť antisemitizmus. Ďakujem, pán minister. E, sme v parlamente, ktorý je otvorený diskusiám, ale vy to musíte vydržať. A vy ste to vydržali. Vy ako minister e, kultúry si zodpovedný aj za to, že kultúrna politika a e, sloboda tlače a médie, média jednoducho, toto sú témy, ktoré sme spomenuli, ktoré patria ku kultúre a preto ich musíme spomínať. A ja by som chcela povedať ešte niečo aj našim kolegom. Nepovažujem za dobré, ak vždy a veľmi často alebo čas, častejšie meráme dvojakým metrom. V našej Európskej únii máme mediálne zákony, ktoré zatiaľ nikto nenapadol. Máme mediálne zákony. Slovinsko sme mali ako eh, predsedajúcu krajinu. Nikto sa nepýtal eh, Slovincov aké mediálne e, zákony majú. Mohli sme sa ich na to tiež spýtať. Možno by sme sa toho veľa dozvedeli. A tak je to s mnohými inými krajinami, takže myslím si, že niekedy naozaj e, strieľame mimo e, terča, keď uplatňujeme dvojaký meter. Zaznelo oficiálne, že ak by komisia vlastne spomenula, našla nejaké chyby, že Maďarsko zmení príslušný zákon. Takže e, vyčkajme, kým nenájde tento správny čas. Dnes sme museli e, diskutovať. A ja mám veľké pochopenie o tom, že sme spomínali aj túto tému, ale ja som proti tomu, aby sme vopred niekoho odsudzovali kohokoľvek. Aj v iných oblastiach e, naozaj je podložené porušovanie ľudských práv. Tam veľmi často sa neozývame. Spomínam si, že sa teraz zaoberáme Maďarskom, vtedy, keď vlastne sa e, na Slovensku trestal maďarský e, jazyk, kde boli všetci tí, ktorí dnes spomínajú e, ochranu ľudských práv a menšín. Vždy by sme mali merať rovnakým metrom a nie podľa vlastne meritok týkajúcich sa teda príslušnosti k politickým rodinám. Na rozdiel od pána Martina vo výbore, na stretnutí výboru s výborom LIBE a výborom KULT sme e, s pani Cruz e, kladli veľmi dôležité otázky, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité aj pre vás. Kam e, teraz smeruje verejnoprávna televízia a, a ako to je s jej podporou, vie prežiť. To boli otázky, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a aj preto tu máme Beletovú správu. Pred dvoma rokmi z Maďarska sme boli e, e, na to, e, Maďarsko na to upriamilo našu pozornosť, ktorý tu ešte nebol tento mediálny zákon, že by sme sa mali zaobrať otázkou verejnoprávnej televízie v Maďarsku, Polsku a tak ďalej. To bolo dôvodom ale tu nie mediálna, mediálny zákon. Ten prišiel až teraz a nahrádza komunistický zákon možno však neodpovedá na niektoré otázky tak, ako by sa nám to páčilo. Môžeme sa tým zaoberať, e, musíme sa tým zaoberať, ale prosím, nie už vopred e, vlastne všetko negovať. Ja som rada, že Valda povedala, že by zákon zmenila, ak by teda e, sa prišlo na to, že niektoré body nie sú správne, a tom by si mali dôverovať. Ak sa nejaká vláda skutočne stará o, Rumunov, o Rómov, tak to je Maďarsko. Takže vo našich všetkých krajinách máme radikálne prúdy. A Niekde je to islám, inde sú to Rómovia. Mali by sme, myslím, byť opatrní, pokiaľ ide o odsudzovanie, lebo by nám niekto mohlo, niečo potom mohlo spadnúť na hlavu, pretože sme sa niečomu nevenovali v našej vlastnej krajine. Takže to, čo som z vašej strany e, si vypočula, e, tam ide o to, že vláda sa bude zasadzovať e, za riešenie problému tejto rómskej otázky. Ak je tomu tak, tak je to výborné. A pokiaľ ide o tému antisemitizmu, to nie je téma Maďarska, to je téma Európy, všetkých našich krajín. Tak sa pýtajme, my sami seba sa spýtujme, neukazujme len na iných. Aj v Nemecku je veľa antisemitických tendencií ktoré e, z našej e, e, strašnej, z dôvodu našej strašnej minulosti sa u nás rýchlo potlačajú, Ale verte mi, v každej krajine takéto tendencie nájdeme. Mali by sme sa im venovať, ale nemali by sme sa tváriť, že práve táto krajina, ktorá predsedá rade, že iba ona má tento problém. Prepačte, trošku som sa rozohnila, ale chcela som povedať, že by sme mali naozaj mať širší uhol kolega Kavada, pani Trupla a ostatní túto tému spomenuli. Ja si myslím, že uvidíme v budúcich týždňoch, ako vláda sa zaoberá touto témou a ja si myslím, že vzdelaní ľudia v tejto vláde budú vedieť, ako správne postupovať. A ešte jedna vec, kultúrna politika jednej krajiny, zatvorenie jedného divadla, ak sa dá, o to budeme, dámy a páni, v Európskej únii e, zaujímať, tak pôjdeme o krok e, priďaleko. Želáme si, aby všade ostali divadla, ostali kina a ak niekde z nejakých eh, dôvodov, možno nesprávnych, sa šetrí na kultúre, tak to môžeme kritizovať. Ale to sa deje aj v Nemecku, aj vo Francúzsku, aj v Anglicku, všade. A preto eh, prosím, eh, keď ukážete na niekoho prstom, tak potom na vás ukážu tri prsty. Ďakujem pekne, pán minister, takže teraz už by som poprosila ďalšieho kolegu. Ja by som chcel požiadať všetkých, ktorí opúšťajú miestnosť, aby tak urobili potichu, pretože e, teraz si vypočujeme niečo o mládeži. Kolega Takula, teraz sa porozprávame o mládeži, takže no, na záver si vypočujeme ešte vyjadrenie ministra, ktorý v rámci predsedníctva zodpovedá za viacročný program pre mládež. Dúfam, že nás trochu potešíte, čo sa týka týchto programov. Nech sa páči, pán Šoltes, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení podpredsedovia, dámy a páni, počas... Budeme pokračovať s lekciou maďačiny, ale budem sa snažiť, aby to bolo čo najstručnejšie. Ale aj tak vám poskytnem stručné, eh, stručný prehľad aktivít maďarského predsedníctva na nadchádzajúcich 6 mesiacov. Program maďarského predsedníctva sa zaoberá rozhodnutiami a programami komisie, rady a parlamentu. Rovnako s politikami a rozhodnutiami, ktoré vytvárajú základ európskej politiky pre mládež. Takže ak mi bude venujete pár minút svojho času, tak vám poskytnem stručný prehľad našich priorít na nadchádzajúcich 6 mesiacov. Európska politika pre mládež je založená na troch hlavných pilieroch. Jeden je nový rámec pre európsku spoluprácu roky 2010 až 18. No a na toto máme 8 kľúčových cieľov, ktoré sa prelinajú s kompetenciami vášho výboru. Vzdelávanie, a odborná príprava je tá, sú asi tie najdôležitejšie. A dva ďalšie ciele, ktoré sú prepojené s politikou pre mládež, účasť a dobrovoľnícka činnosť. To sú najdôležitejšie elementy programu maďarského predsedníctva. Ďalšie ciele prvého piliera nebudem žímať Možno sa k ním vrátim trochu neskôr. Európsky pakt pre mládež. No a aktívne zapojenie mládeže do politiky v rámci každodennej politiky ja vidím eh, mládež aj v tejto miestnosti. Sú to mladí ľudia, ktorí zastupujú záujmy mládeže. Okrem tých troch pilierov musím tiež upozorniť na iniciatívu Mládež v pohybe. To je veľmi dôležitý program, ktorý nahrádza Európsky pakt pre mládež. Ja som si vypočul dnes do obeda viacero otázok o financovaní a Mládež pohybe je jednou z hlavných iniciatív, iniciatív v rámci stratégie Európa 2020. Takých hlavných je 7 no a v oblasti vzdelávania a politiky pre mládež. Je to práve Mládež pohybe, ktorá nám pomôže napredovať v rámci našej práce. Čo sa týka prípravy, tak treba zlepšiť kvalitu a rovnaká vec platí aj pre vzdelávanie. A rovnako sa dá zlepšiť miera zamestnanosti a zamestnanosť mládeže. Nezabúdajme na to, že jeden z piatich mladých ľudí je nezamestnaný. A to je skutočne obrovský problém. Hlavne, keď sa na to pozrieme z nasledujúcej perspektívy. Dnešná mládež bude musieť podporovať európske systémy zdravotného, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Takže, vážení poslanci, Dovolte mi tiež povedať niečo k ďalšiemu programu. A to je, ktorý má dva dôležité elementy. Jeden z nich je Európska dobrovoľnícka služba. A to je dôležité hlavne na začiatku maďarského predsedníctva, pretože práve spustili Európsku dobrovoľníckú činnosť a to je dôležitá, dôležitý signál ktorý má očakávanie. Trio predsedníctva má spoločný program, no a Maďarsko pokračuje v tradíciách a dosiahnutých cieľoch španielského a belgického predsedníctva. No a radi by sme sa zamerali na dôležité otázky španielské predsedníctvo sa sústredilo na sociálnu inklúziu. To bola hlavná priorita. Počas španielského predsedníctva hlavnou prioritou bola práca s mládežou. No a teraz v treťom pol roku predsedníckej trojky je to participácia participácia, hlavne čo sa týka zamestnanosti mládeže. Participácia, čo to vlastne znamená? Je to aktívne občianstvo, angažovanosť v politike, v občianskom živote, angažovanosť v verejnom živote, ako aj na trhu práce. Je rovnako dôležité, ako som už povedal, mládež zapájať do verejného života, do politického života, pretože tie napätia, ktoré sa dostávajú na poruch, ktoré sme zažili aj tu dnes, a ľahšie sa prekonávajú, keď o nich hovorí mládež. Oni sa chápu oveľa lepšie a jednoduchšie. No, ja myslím, že by som mal tiež spomenúť dobrovoľníckú činnosť. Dobrovoľníci sú bežnejším javom v západnej Európe. My s tým veľkú skúsenosť nemáme. Ak chceme byť úspešní, chceme implementovať ciele Európy, tak treba zapojiť každý členský štát. Čo sa týka dobrovoľníckých aktivít, chceme tiež zapojiť aj tretie krajiny. Pretože čo sa týka budúceho šírenia, tak dnes mládež, dnešná mládež to sú občania EÚ. Maďarské predsedníctvo na zasadnutí rady v máji chce podporovať participáciu mladých ľudí. To je ďalšia oblasť, ktorá je pre nás prioritná a je prepojená so zamestnanosťou mládeže. Keď sme sa dohodli s našimi kolegami, no, aby to boli priority, chceli sme sa sústrediť chceli podnetiť mladých ľudí aby predkladali svoje myšlienky, želania, návrhy, pripomienky a ďalej musíme tieto návrhy ďalej postupovať a zohľadňovať pri vytváraní európskej politi- politiky. Ja by som rád využil túto príležitosť, aby som vás pozval na Európsku konferenciu o mládeži, ktorá sa uskutoční 2. a 4. marca v Budapešti, teda blízko Budapešti v meste Gödele. No a na tejto konferencii sa zídu všetci kľúčoví aktéry politiky pre mládež. No a rovnako dúfame, že sa nám to podarí, tieto závery budú mať Bude, budú, bude, bude to východisko pre nadchádzajúce predsedníctvo. No, dámy a páni, na záver, už vidím, že musím končiť. <clears throat> Ja by som chcel upozorniť na programy, ktoré nesúvisia len s Maďarskom Európa, Brusel, ROK, EU, Čína. To sú všetko programy a veci, ktoré slúžia účelu to je účasť mládeže na politickom živote. No a tomu sa bude maďarské predsedníctvo venovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Bohužiaľ, máme nedostatok času kvôli uh, tomu, že maďarský minister nám uh, venoval veľa času. Nie, že by sme mali menší záujem o vašu činnosť. Dobre, kolegu, kolegu, prihlásili sa kolega Fisas a Takula. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán minister, za vaše vystúpenie. Komisárka Vasiliu práve e, má stretnutie s pracovnou skupinou Mládež. E, my sme boli pozvaní, ale sme tu preto, aby sme si vás vypočuli, pretože vieme, že je to veľmi dôležitá téma. Pán rečník má veľmi vzdialený mikrofón. Veľa rokov od smrti Franka, tak v Španielsku v mládeži bolo veľké nadšenie a myslím aj všeobecne v Európe kvôli politikám. Ale môj osobný názor je, že by sme mali zabrániť tomu, že by sme nejak politicky kategorizovali mladých ľudí a nemali by dostatočnú akademickú prípravu, teda aby e, nie, že sa budú pri, venovať len politickému životu a nebudú odborne pripravení, pretože by stratili politickú nezávislosť. Hovorili ste o dobrovoľníckej práci a ja by som rád vedel, čo očakávať od roku 2011. Má to byť Európsky rok dobrovoľníckej práce, aké máte očakávania a aby ste trochu rozvinuli aj tému Erasmus, ak niečo dobre urobilo EÚ, tak to bol práve program Erasmus. Program Erasmus urobil pre Európu a pre našich mladých oveľa viacej než akékoľvek zmluvy, ktoré sme podpísali. Ďakujem pekne. Teraz stručne pán Takula. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som rád poďakoval pánovi ministrovi za jeho vystúpenie a musím skonštatovať, že máte veľmi správny prístup aj východisko a vidíme aj skutočnú vôľu a ak tomu ešte pridáme aj ďalšie členské štáty, tak ja si myslím, že toto predsedníctvo bude skutočným úspechom, ak budete pokračovať po tejto ceste aj ďalej. Hovorili ste o mladých ľuďoch, o sociálnych otázkach, o zamestnanosti mladých. A ja musím skonštatovať, že e, mladí ľudia trpia nezamestnanosťou. Je to asi 20 mladých ľudí. Je to obrovský problém v EÚ. Máme pracovné trhy, ktoré sa radikálne zmenili. Ako ste správne poznamenali, táto otázka je čím ďalej tým vážnejšia pre mladých, pretože máme pocit, že v EÚ je nedostatok zároveň pracovnej sily neustále predlžujeme um, pracovný produktívny vek, predlžujeme alebo posvame na neskôr odchod do dôchodku, chceme, aby ľudia viacej pracovali a potrebujeme aj veľa pracovnej síly z tretich krajín. A to je zvláštne. Na jednej strane nemáme dostatok práce pre mladých ľudí, a mm, zase máme na druhej strane ľudí, ktorí chcú odísť do dôchodku a im povieme, že nie, že nemôžete, musíte pracovať ďalej a zároveň ešte musíme aj pozývať pracujúcich z tretich krajín. Ja si myslím, že potrebujeme lepšiu koordináciu vo vzdelávaní a výchove. Bez pochyby so mnou súhlasíte. Ako? Akým spôsobom? sa na to pozrieť e, celoeurópsky, by sme mali našu odpoveď zamerať. Budúcnosť závisí od mladých ľudí, takže pre nich musíme nájsť pracovné miesta a ako to urobiť. Ja Boris. Pán Boris. Hm. Ďakujem pekne, ja vám ďakujem za toto vystúpenie, ktoré bolo veľmi kompletné a bol by som rád, že budete a ďakujem vám, že pokračujete v práci predchádzajúcich predsedníctiev. Pán minister, v akom stave je spolupráca medzi EÚ a Čínou? E, pokiaľ ide o tento minulý rok, či sa v nej bude pokračovať v tejto spolupráci. A druhá otázka v súvislosti s mládežou. Vieme, že v súčasnosti sa robia úspory aj na Erasme milióny študentov sa zasielajú do Ruska, ale ktoré, ktorí musia opustiť univerzity, pretože nemôžu pokračovať v týchto štúdiách. Myslíte si, že by sme v rámci Európskej solidarity mohli uvažovať o programe pre študentov z Bieloruska? Mali by sme pomôcť týmto ľuďom, ktorí kvôli politickému režimu nemôžu študovať, a hoci si to želajú. Herr Tökisch, bitte eine Frage. Wir haben nur noch fünf Minuten. Pán Tokeš, skutočne len stručná poznámka, máme len 5 minút. Áno, ja mám len jednu otázku. A je všeobecne známy fakt, že Maďarsko, ale aj ide v Európe, máme je demografická kríza. A si sa nemýlim, keď hovorím, že riešenie by malo by sme mali hľadať na úrovni mládeže. Ja viem, pán Šoltes, že maďarská vláda prikladá veľkú, veľký význam ochrane rodín a rada by čelila takto demografickým význam. Takže demografický model môže byť európsky model. A moja otázka znie, aké zámery máte v rámci politiky pre mládež na ochranu rodín, aby ste riešili e, demografické výzvy. Ďakujem. Nech sa páči. No, vážená pani predsednička. Posnažím sa čo najstručnejšie. Samozrejme, komisárka Vasiliu hovorila o dobrovoľníckej činnosti. A je to dôležité pre našu budúcnosť. A preto tvrdíme, že dobrovoľníctvo by malo byť témou diskusí na májovej rade. A to nie len v Maďarsku, ale aj v rámci celej Európy máme spätnú väzdu sociológov a štúdií, ktoré poukazujú na to, že ak zapojíme mládež do dobrovoľníckých aktivít, tak sa budú podielať aj na prácu v sociálnych inštitúciách, inštitúciách, po, alebo orgán, inštitúciách postihu, poskytujúcich starostlivosť postihnutým, handicapovaným osobám. A potom v neskôrších fázach života budú mať úplne iné postavenie k životu. Budú otvorenejší, tolerantnejší, voči tým, ktorí sú odkazaní na ich pomoc. Takže v roku dobrovoľníckej činnosti je toto najdôležitejší bod, pretože potom Európa alebo mnohí v Európe žijú s určitou formou postihnutia. Sú to skutočne obrovské čísla a tento problém vyriešime len posilnením solidarity v rámci spoločnosti. A to treba poskytovať a, eh, mláď, a ukazovať mládeži v útlom veku. Čo sa týka otázky pána Takulu, tak program, ktorý som vypracoval a ktorý organicky je zapracovaný do série programu na 6 7 rokov, tak dúfam, že sa nám podarí viaceré otázky, ktoré predložíme komisii na, a na ich základe potom budeme identifikovať najurgentnejšie problémy v živote mládeže, vrátane otázok zamestnanosti. Máte pravdu, keď tvrdíte, že okrem nezamestnanosti sa často stretávame s problémom, Je to otázka, ktorá súvisí aj s politikou pre mládež. A nie je to relevantné len pre váš výbor, ale pre mnohé výbory Európskeho parlamentu a musíme nájsť nejaký spoločný prístup na vyriešenie tohto problému. Čo sa týka pána Borisa, tak ja by som chcel reagovať na rok mládeže medzi EU a Čínou. Možno viete, aký úžasný, aký úžasný rozvoj, vývoj, hospodársky úspech zaznamenáva v ostatných rokoch Čína. Pred dvoma týždňami otvárací, sa uskutočnil otvárací ceremoniál v Bruseli a zdôraznili sa tu tri aspekty. Jeden bol kultúrna spolupráca. To nám pomôže lepšie pochopiť naše hodnoty a aj akceptovať ich. Ďalšou oblasťou bola spolupráca a vzdelávanie a ďalej hospodárska spolupráca medzi EU a Čínou. Prvé dva sú rovnako dôležité ako hospodárska spolupráca, pretože kultúra je našim kontextom, ktorý nás vzájomne spája. Hospodárska spolupráca nám Európanom tiež pomôže pri hľadaní, rovnako aj mládeži, pri hľadaní pracovných miest a úspechu na pracovnom trhu. A bez toho nemôžeme vyriešiť problémy mládeže. Takže treba zlepšiť eh, pozíciu na pracovnom trhu a uľahčiť im prístup na pracovný trh. No a čo sa týka bieloruskej mládeže, tak mobilita mládeži je veľmi dôležitou otázkou. A ja Mne sa nepáči, že v priamom susedstve Európskej únie sú krajiny, ktorých je takáto náročná situácia tak pre mládež, ako aj politických oponentov. Treba odsúdiť eh, túto situáciu. No a Európska únia má spoločné stanovisko a my sa musíme sústrediť spolu s vedením Ruska. A mobilita študentov a programov nám možno pomôže pri podpore výhľadov bieloruských študentov a mládeže vo všeobecnosti. Je veľmi zložité e, odpovedať priamo na otázku pána Tokeša, pretože e, politika rodiny, politika mládeže idú ruka v ruke a budú e, hrať dôležitú úlohu pre budúcnosť Európy. Európa by chcela ostať silná, je to v záujme nás všetkých. v kultúrnom aj hospodárskom e, e, význame. Mali by sme sa preto sústrediť na politiku mládeže a e, rodiny. A za teda posledné obdobie maďarská vláda sa snažila formovať politiky, ktoré by išli týmto smerom a dúfajme, že budú mať pozitívny výsledok. Učíme sa od iných krajín, od severských krajín, od Francúzska, Nemecka, E, takže e, je dobré, aby sme si navzájom vymieniali tie najlepšie postupy. Ďakujem, pán minister. Je tomu vždy tak, že na začiatku predsedníctva rady e, má človek dojem, že za nasledujúce mesiace sa bude toho môcť veľa dosiahnuť, ale my všetci vieme, že to môžu byť vždy len malé kroky, ktoré ale vždy súvisia s krokmi tých ďalších. Vy ste spojení s belgickým eh, predsedníctvom, s Polskom, takže ide tu o spoločné úsilie, takže tam, kde vás môžeme podporiť, tam to urobíme radi. A samozrejme dúfame, že eh, počas vášho predsedníctva eh, takisto aj správne nasmerujete smerovanie programov a že sa aj finančne zabezpečia a že e, ministri e, v EU pochopia, že e, šport, kultúra, mládež potrebujú financovanie. Ďakujem vám, ďakujem aj kolegom, ktorí sa zúčastňujú na diskusii so svojimi otázkami takto dlho. Máme teraz dobrý náhľad na prácu maďarského predsedníctva. Dúfame, že mediálny zákon nebude všetko zatieňovať, ale že sa teda urobia potrebné zmeny a teda e, dúfame, že teda vaša vláda bude európskou vládou a že vôbec nás nesklame. Ďakujem teda týmto. By som vás prepustila, pán minister. Môžeme zatlieskať. a pán e, Ivan sa už dnes nedostane na rad, to už e, sa nám nepodarí, takže poprosím vás, aby ste tu boli o piatej po diskusii s pani Redinkovou sa, uh, budeme zaoberať vašou tematikou. Ďakujem za vaše pochopenie. Takže e, pokračujeme popoludní. Na teraz je zasadnutie prerušené.